Good morning. Good morning. Dear colleagues, this early time of the day we're getting started with our session of the Vážení kolegovia, takže začneme eh, s dnešným zasadnutím výboru LIBE. Eh, bod 1, ako vždy, prijatie programu, eh, ten sme teraz rozdali. Ak nie sú žiadne výhrady k tomuto programu, je prijatý. A môžeme ísť na druhý bod, oznámenia predsedu žiadne oznamenia nie sú. Ďalší bod e, schválenie zapisnice zo schôdzi e, z minulosti. Máte tam zoznam napísaný. Myslím, že by to nemali byť žiadne problémy, všetko sme to prebrali. Ak e, teda výrady žiadne nie sú, E, tento bod je vybavený takisto a môžeme prejsť na bod 4. To je agentúra FRA, agentúra pre základné práva a jej výročná správa za rok 2010, pričom e, riaditeľ tejto agentúry Morten Kierum e, tu je a on nám túto výročnú správu predstaví výročnú správu teda za rok 2010, ktorú agentúra prijala a ktorú predloží výboru LIBE na základe článku 12 naredenia rady. Správa e, sa e, volá základné práva, výzvy a úspechy v roku 2010 pričom poskytuje sa tam analýza situácie základných práv vo všetkých oblastiach, ktoré sú pokryté viacročným rámcom agentúry. A okrem správy je tam aj zhrnutie tejto e, správy. To zhrnutie sa volá hlavné body, e, základné práva, kľúčové právne a politické roz, e, vý, udalosti v roku 2010, je to k dispozícii v francúzštine, nemčine, polštine aj maďarčine, takže vypočujeme si e, vyhlásenie alebo prezentáciu pána Kieruma a potom potom okrem neho vystúpi aj pani Brands Keris, ktorá e, je medzi nami poprvýkrát pričom e, jej funkcia je predsednička správnej rady e, agentúry pre základné práva. Respektíve to poradie prehodíme, začne pani Branskeris, nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda, dámy a páni. Teší ma, že tu dnes e, s vami môžem byť, že môžeme predstaviť výročnú správu agentúry Európskej únie pre základné práva, že môžeme hovoriť o tých eh, výzvach aj úspechoch z roku 2010. Dúfam, že tú správu máte k dispozícii. Tá správa má takmer 200 rokov tento rok, takže je to naozaj hm, veľmi detailná eh, správa. Eh, dúfam teda, že budete radi, že máte takýto dokument k dispozícii. Ak, ak nie, možno vždy so sebou, tak aspoň k dispozícii aby ste, aby ste z ňou mohli vychádzať. Samozrejme, nejde o tie gramy, nejde o to, koľko váži tá správa, ale čo tam je napísané, aké sú tam e, argumenty a informácie, ktoré sú potrebné pre e, rozvoj vašej aj našej práce, teda e, pre rozvoj základných práv v EU. Hovoríme tam o rôznych trendoch, o rôznych výzvach, e, postupoch, sú tam spomenuté údaje, ktoré môžu byť pre vás užitočné, či už sú to témy azylu, ochrany osobných údajov, je to téma e, e, práva menšín, práva detí a tak ďalej. Minulý rok e, sme tiež takúto správu predložili, odvtedy sa náš vzťah E, e, teda vzťah agentúry a parlamentu ešte ďalej e, prehlbil. Na základe žiadosti parlamentu, tam príklad, agentúra pripravila dve stanoviska v oblasti predpisov z trestného práva. Jednak to bol ten vyšetrovací príkaz a potom bola tá smernica o PNR, Passenger Name Record Directive, teda smernica o prenose údajov, o, o, údajoch, teda, pardon, o zázname o cestujúcom. Pričom cieľom je posilniť spoluprácu medzi štátmi v oblasti trestného práva. Ďalším príkladom našej spolupráce je, že vo februári sme spustili Čartekídiu tu na, e, v parlamente počas výstavy spolu s vašim e, predsedom, pričom je to e, vlastne web stránka o charte základných práv a mm, bolo to práve na, na základe žiadosti vašej, vaše, vašho výboru, že sme tento projekt spustili. Náš e, vzťah sa teda rozvíja s parlamentom, myslím, že si lepšie uvedomujeme e, prácu jeden druhého, aká je relevantná. A dobrým príkladom je, je to, že e, vo vašich uzneseniach E, ste až 11 krát spomenuli prácu našej agentúry, ak som to dobre zrátala. Čiže e, vy sa týmto témom venujete a to potvrdzuje, že naozaj potrebujeme údaje a štatistiky z oblasti základných práv a potrebujeme ich čoraz viac. Táto výročná správa je dôležitá a dúfam, že by mohla splniť viacero funkcií, najmä nasledovné dve. Poprvé, je to istý referenčný dokument pre vás, keď budete hovoriť o témach základných práv. Napríklad budete diskutovať o smernici v súvislo, o, o obetiach e, zločinov a my máme napríklad v tejto správe tému kompenzácie obetí e, zločinov. E, takže tam si môžete vlastne trošku možno pomôcť alebo inšpirovať sa a takýchto príkladov je tam určite viacej. Druhá takáto funkcia výročnej správy je, že sa tu poskytuje alebo, alebo prezentuje výskum, e, ktorý môže e, slúžiť ako podklad ako podklady aj pre parlament, aj pre komisiu pri príprave legislatívy. A všetky tie správy, ktoré sme doteraz pripravili, sa navzájom dajú skombinovať a každá z nich e, sama má nejakú pridanú hodnotu. Agentúra napríklad e, pripravila istú mapu v úvodzovkách, ktorú môžu aj komisia, aj parlament používať pri príprave e, legislatívnych predpisov v týchto oblastiach. E, vychádzame tu najmä z údajov, ktoré sú získané na národnej úrovni a potom sú tieto údaje prezentované v kontexte e, celoeurópskej e, politiky. Čiže toľko z mojej strany. Ešte by som chcela zdôrazniť, že hoci rozsah e, správy agentúry je široký. E, venujeme sa iba tým témam, ktoré sú spomenuté v tom našom e, viacročnom rámci agentúry. A parlament do budúcna samozrejme bude mať príležitosť, na to bude čoskoro, rozšíriť ešte tento rámec, prehodnotiť ho. A v tom prípade by sa prehodnotili aj témy, pre e, budúcu viac, e, budúci viacročný rámec agentúry na ďalšie roky. Treba pamätať na to, že úlohou agentúry je poskytovať e, inštitúciám EÚ aj členským štátom pomoc a odborné vedomosti, pokiaľ ide o základné práva v oblasti právomoci EÚ. Ak sú tam nejaké nedostatky v, tomto, v tejto podpore, tak to sa môže stať najmä vtedy, ak ten rámec, tie, tie, tie témy sa nebudú revidovať na základe toho, čo e, priniesla Lisabonská zmluva. Dámy a páni, e, teším sa teda na našu ďalšiu spoluprácu, spoluprácu v oblasti posilňovania základných práv v EÚ a samozrejme nikdy nesmieme zabudnúť e, na hlavný zmysel našej práce a to, aby všetci ľudia žijúci v EÚ mohli plne vykonávať svoje základné práva a realizovať ich v praxi. Ďakujem a ďalej vystúpi pán riaditeľ Kieru. E, ďakujem, takže pán Kierum, nech sa páči. Mr. Chairman. Ďakujem. Mňa tiež teší, že môžem predstaviť to, čo agentúra e, pripravila tento rok, teda tú výročnú správu. Dúfam, že to naozaj pre vás bude istý referenčný dokument, pokiaľ ide o vašu prácu v oblasti základných práv. Konkrétne sú tam údaje, sú tam analýzy v oblasti situácie základných eh, práv vo všetkých 27 členských štátoch. Spomínajú sa tam um, novinky, trendy, aj hlavné výzvy, aj legislatívne, aj praktické. A Hlavne sú tam spomenuté tie pozitívne príklady z tých postupov, ktoré ukazujú, ako tie výzvy, ktoré existujú, môžu byť riešené. Spomenul by som tri oblasti, obla, e, tri oblasti ľudských práv, ktoré sú v tejto správe spomenuté a ktoré sú mimoriadne aktuálne. Jednak e, je to téma azylu a migrácie, potom je to téma Rómov a po tretie e, sú to, sú to handicapy alebo postihnutia. Takže téma prvá, azyl a migrácia. Tu sa spomína, že je naozaj v roku 2010, že bol, e, bol, bol istý tlak, migračný tlak na EÚ a to najmä na tie e, štáty, ktoré sa nachádzajú na externých hraniciach EÚ. Z toho vyplývali e, veľké problémy, pokiaľ ide o za, zabezpečovanie základných práv migrantov, pokiaľ ide o o ich prijatie, o ich podmienky, v ktorých žili a ich právo na azyl. Výskum zo strany agentúry zistil, že situácie e, v takýchto, e, e, v takýchto strediskách, záchytných strediskách, že teda situácia tam je, je, je naozaj veľmi Eh, je tam proste, eh, sú tam nedostatočné kapacity, že častokrát v zime, eh, keď boli veľmi nízke teploty, je tam, je tam nedostatočné vykurovanie a boli tam viaceré ďalšie problémy. Častokrát ľudia, ktorí žiadali o isté statút na základe nariadenia Dublin 2, sa ocitli v situácii, ktorá v skutočnosti nebola primeraná ten tlak teda naozaj sa týkal najmä niektorých konkrétnych štátov na externých hraniciach EÚ a to zdôrazňuje potrebu väčšej solidarity a teda, a teda že má by v tej oblasti byť, byť širší režim zabezpečovania základných e, práv. E, treba na to pamätať pri ďalšom vytváraní spoločného európskeho azylového systému. To bola teda prvá téma, druhá téma Rómovia. V minulom roku eh, opäť sa trošku eh, zintenzívnil boj proti marginalizácii eh, tejto etnickej skupiny. Aj komisia mala k tomu istý dokument a na základe aj neho má agentúra zohrávať veľmi dôležitú úlohu pri výskume v tejto oblasti. Naša výročná správa zdôrazňuje, veľké rozdiely medzi Rómami a medzi všeobecnými ostatnými teda zvyškom obyvateľstva. Napríklad pokiaľ ide o mieru nezamestnanosti v prípade Rómov miera zamestnanosti bola 10-40%, e, od 10-40% nižšia ako e, miera pre ostatných e, obyvateľov v a to isté platí aj v prípade zdravotníctva, v prípade vzdelávania, mnohých ďalších oblastí. To všetko tam e, môžete v tej výročnej správe nájsť. Teraz spomeniem niektoré štatistiky, ktoré agentúra e, zverejnila v tej výročnej správe, aby ste si vedeli predstaviť, aké výzvy teda v tejto oblasti sú. Jednak je to zabezpečenie toho, že e, legislatíva EU v oblasti nediskriminácie je plne vykonávaná a implementovaná Jednak treba posilniť mechanizmy na miestnej úrovni, ako napríklad e, orgány pre rovnosť, e, rôzne národné inštitúcie, ktoré na národnej úrovni teda môžu e, v praxi zabezpečovať ochranu práv Rómov. Po druhé, treba zabezpečiť, že to riadenie zo strany miestnych orgánov, ale aj tých národných a nakoniec aj európskych orgánov, že teda tieto tri úrovne sú dostatočne koordinované a prepojené. A takisto treba zabezpečiť, že štrukturálne fondy, ktoré sú v dispozícii v EÚ, sa dostali až na miestnú úroveň a to je jednoduchšie práve vtedy, ak tieto tri úrovne naozaj sú prepojené. A e, tretia téma, disability, teda e, zdravotné postihnutia. Vy ste eh, minulý rok eh, prijali ustanovenie, kde sa eh, privítala príloha v našej správe, kde sa spomínali rôzne zmluvy v oblasti ľudských práv, ktoré sú záväzne pre členské štáty a rád vám hovorím, že dnes už máme z toho nielen prílohu, ale vlastne celú kapitolu tejto správy. V decembri minulého roka bola dodaná, dodaný nový rozmer povinnostiam EÚ v oblasti základných práv keďže samotná EÚ ratifikovala dohovor OSN o právach osôb e, so zdravotným postihnutím. A je to poprvýkrát, čo sa Európska únia stala, stala signatárom e, takéto medzinárodnej zmluvy a z toho vyplývajú isté povinnosti. Teda, že otázka zdravotného postihnutia je téma pre e, ľudské práva, nie je to len téma možno nejakej sociálnej politiky alebo zdravotnej politiky či zamestnania. A v tomto zmysle to teda je prepojené aj na prácu e, vášho výboru. Práca agentúry v tejto oblasti sa pozera na e, právo politickej účasti, na podmienky e, v dlhodobých inštitúciách pre takéto osoby, pozera sa na prístup k spravodlivosti a mnohé ďalšie témy. Takže Dámy a páni, dúfam, že naša výročná správa bude naozaj pre vás um, pre vás e, zdrojom a istou inšpiráciou, aj s tým podkladom pri vašej práci v oblasti základných práv a že v tej výročnej správe e, budete vedieť dobre identifikovať rôzne trendy v oblasti ochrany ľudských práv teda, že to bude nielen istý prehľad situácie, aká je v súčasnosti, ale že z toho jasne e, vyplynú aj tie trendy, to, akým smerom sa situácia uberá a teda, že e, teda či sa situácia v tejto oblasti vylepšuje, alebo naopak treba ju e, vylepšiť, pretože stagnuje a takisto sa tam hovorí o rôznych výzvach do budúcna. Takže chcem sa vám poďakovať za vašu pozornosť to je z mojej strany všetko. Thank you. Thank you Ďakujem za toto rezumé aj za teda prezentáciu správy. A teraz otvoríme diskusiu. Ako prvý pán Diaz Demera, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem aj pánovi riaditeľovi agentúry. Ďakujem za takú kompletnú správu, my si ju určite pozorne prečítame. A teraz sa budem venovať imigrácii a azylu. A sú tam tri konkrétne aspekty. Jeden súvisí s Gréckom a s jej situáciou. Tam sa hovorí, že v 9,75 zadržaní imigrantov, ktorí sú v neregulárnej situácii, tak to je gréckou hranicou. Ale tiež sa hovorí, že grécké systémy majú pre žiadateľov azylov. Ten ich systém je taký veľmi v počiatočných fázach a to prináša problémy, keď eh, presúvajú týchto žiadateľov o azyl. Potom po druhé, Smernica o návrate. Aký je súčasný vývoj tejto smernice? V správe sa hovorí, že 8 členských štátov ešte nestanovilo čas na administratívne zadržanie. Tak by som chcel k tomu informáciu. A tretí bod špeciálne jednotky Rabic na tureckej hranici, aké e, sú tieto jednotky účinné a ako rešpektujú tie základné práva. To by ma zaujímalo. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. Teraz pani Tanoka, nech sa páči. Yes, thank you, chair. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade by som rada položila takú všeobecnú otázku. Pánovi Kenomovi. Žltou sú vymenované rôzne aktivity, ktoré majú za cieľ rešpektovať alebo podporovať rešpektovanie ľudských práv. Neviem, či sa mýlim, ale tieto aktivity sa vlastne obmedzujú len na to, že robíte nejaké správy a organizujete nejaké schôdze. Neviem, či sa mýlim a či agentúra pre základné práva realizuje aj iné aktivity po druhé. A nechcem, nie je to už druhá otázka, ale také vyhlásenie. Zo správou z minulého roka vlastne sa stalo to isté. Je taká istá ako e, z roka 2010. Táto agentúra sa nedostáva a, alebo nestupuje do určitých situácií, kedy sa porušujú ľudské práva a kedy dochádza k diskriminácii. Hovorím o porušovaní princípu nediskriminácie. Vidíme, ako 17 občanov ktorí teda bez štátnej príslušnosti a ktorí nemôžu voliť e, v miestnych, lokálnych voľbách a tak ďalej. Proste títo občania bez štátnej príslušnosti, ktorí pochádzajú z tretich krajín, tak by bolo dobré, aby sa urobila analýza v súvislosti s demokratickou účasťou či máme k dispozícii údaje v tom zmysle, koľko takýchto občanov sa zúčastňuje napríklad na voľbách. Určite viete, že existujú určité odporúčania aj uznesenia Európskeho parlamentu a tam žiadame, aby občania so stálym povolením na pobyt, aby mohli sa zúčastňovať volieb. preto by bolo dobre urobiť štúdiu, aby sme zistili, aká je situácia v členských štátoch EÚ s demokratickou účasťou takýchto občanov. A otázka, je agentúra pripravená na takúto štúdiu? Nie len, že by mala údaje členských štátov, ďakujem. Teraz pani Gio, máte slovo, hovorí pán predseda. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem za túto prezentáciu, ktorá bola rýchla, ale veľmi dobre ilustruje situáciu. Viac ako otázky sú to dve témy, ku ktorým by som e, chcela trochu viacej porozprávať. Prvá téma sa týka azylového práva, medzinárodného práva prešla som tak zbežne túto správu, ale možno neviem, či by sme mali byť pesimistickí alebo skeptickí, pokiaľ ide o azylový režim, ale aj pokiaľ ide o obsah samotný tej správy, ako to funguje. Rada by som od vás počula, akým spôsobom sa prijímajú medzinárodní žiadatelia o azyl. Došlo ku kríze vo viacerých členských štátoch, v Belgicku, ale aj vo Francúzsku v zime. O tejto kríze sa už vedelo, bola predvydateľná a prejavila sa ale veľmi kruto túto zimu. Bolo veľa žiadateľov o medzinárodnú ochranu a nebolo, neboli sme schopní na túto výzvu odpovedať ja by som ale detálnejšie chcela vedieť, aké sú podmienky príjmu takýchto žiadateľov o medzinárodnú ochranu. Druhá téma, kde by som rada poznala váš názor. Otázka rodiny a práva žiť v rodine. Ja som presvedčená, že budúcou etapou úvahy v členských štátoch EÚ bude práve to rodinné združovanie. A ja by som si rada vypočula váš názor k tejto téme. A tiež teda otázka združovania rodiny, ako to vidíte. Merci. Ďakujem, hovorí pán predseda. Pani Jaroka. Thank you very much, Mr. Chair. First of all, uh... Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade by som, pán riaditeľ, vám poďakovala za všetky informácie, ktoré ste nám poskytli za posledné mesiace. Tento parlamentný výbor využil vaše správy aj z minulého roka, aj špecifické správy o rómskom obyvateľstve a ja by som vás vyzvala, aby ste sa sústredili alebo viacej informácií získali k takým témam, ako je obchodovanie s deťmi, lebo aj v rómskom obyvateľstve vidíme, že tam e, dochádza k porušovaniu ľudských práv. Rada by som vedela, akým spôsobom môžete na lokálnej úrovni vypomôcť aby ľudia vedeli, aké sú ich práva, aby vedeli, ako majú postupovať v zmysle práva zákonov, ak dojde k porušovaniu ľudských práv, a keď dojde aj k diskriminácii. A hovorím práve o tej lokálnej úrovni, ako sa toto obyvateľstvo môže viacej zúčastniť na tejto úrovni tohto procesu. A potom eh, Ďalšia otázka. Hovorili ste o lokálnej úrovni v oblasti hospodárskej. Vaša agentúra zohráva významnú úlohu pri získavaní údajov. A otázka je, akým spôsobom sa uistíte, e, že budete mať správny obraz o situácii, že budete správne mapovať. Ako vieme za posledné mesiace, niektoré vlády neboli ochotné poskytnúť dostatok, ale my ich potrebujeme na to, aby sme mali jasný, presný obraz. A moja otázka je, akým spôsobom spolupracujete s národnými vládami, ak, či je to vaša úloha, ako zaručíte, že máte od prvej fázy plánovania dobré informácie, dobré údaje. Teraz pani Keller, nech sa páči. Mm, ďakujem pekne. Mám veľa otázok, ale obmedzím sa len na zopár. A začnem tými najľahšími. horizontálna smernica rovnakého alebo rovného prístupu, vy ste o tom hovorili, súvisí s ratifikáciou dohovoru OSN o handikapovaných osobách. Mohli by ste vyhodnotiť túto smernicu a o, povedať nám, ak, v akom stave je situácia v rade, to by bolo veľmi zaujímavé. A či by ste možno mohli vo vašej výročnej správe urobiť taký prístup krajinu po krajine, lebo podľa nás by to bolo užitočné. Potom ste spomenuli niektoré zaujímavé ukazovatele v oblasti ľudských práv. Myslíte si, že sa môžu plne využiť, aby sme ich skutočne dobre, maximálne využili. A potom vo vašom závere a vo vašom rezume citujete krajiny alebo spomínate krajiny, e, ktoré mali nejaký spor pred Európskym súdnym dvorom pre ľudské práva. Niektoré krajiny majú obrovský počet prípadov, 135 Rumunsko napríklad. A mohli by ste nám povedať, prečo niektoré členské štáty majú viacej takýchto sporov, iné menej? A zo všetkých tém, ktorým ste sa venovali v tejto správe, ktoré sú podľa vás tie najdôležitejšie témy, ktoré sú najnaliehavejšie, na ktoré treba najskôr zareagovať? Je tu samozrejme veľa dôležitých problémov, ale keby ste mali vymenovať dva alebo tri najvážnejšie a najnaliehavejšie, ktoré by to boli? Pán Fos. Ďakujem pekne. Prvá poznámka, alebo je to skôr otázka. Tak ako hovorila pani Keller, Často máme konkrétne problémy a keď o nich hovoríme, tak máme pocit, e, že sa to nerobí na tej správnej úrovni a čo by ma zaujímalo, Samozrejme, v tom vašom ústnom vystúpení nie je možné urobiť e, skutočne veľmi presný, detailný opis situácií, ale mohli by ste nám povedať, či by sme všeobecne mohli byť spokojní so situáciou v Európe alebo by ste skôr skonštatovali, že táto situácia je relatívne uspokojivá alebo neuspokojivá. Ja by som rád počul takéto všeobecné hodnotenie, že či sme všeobecne spokojní, len je niekoľko konkrétnych príkladov či prípadov, alebo že vôbec nie sme e, spokojní so situáciou. Pokiaľ ide o chartu ľudských práv a eventuálne e, právne problémy, Vychádzam z toho, akým spôsobom sa toto aplikuje v jednotlivých členských štátoch. Niekedy keď sa pozrieme napríklad na Španielsko a konkrétny zákon ochrany pobrežia, A my ako keby sme nerobili nič a nechávame samých na seba e, ľudí, ktorým bol vyvlastnený majetok, pozemok bez akéhokoľvek odškodnenia. E, samozrejme, my by sme mohli niečo zohrať, nejakú úlohu, ale títo ľudia jednoducho sú ponechaní sami na seba. A vo vašej správe, ktorú som si zbežne prečítal, som to vôbec nenašiel. Uh, Mali by sme to podľa mňa spomenúť. Samozrejme, nie je tu otázku vyvlastňovania majetku, ale v rámci tej charty základných práv, aby sa to tam spomenulo, že je o rešpektovanie základných práv, aby sme upozornili Španielsko, že to nie je morálny spôsob, ako konať, že stovky či tisícky ľudí sa dostali do takejto situácie, musia sa odvolávať na Európsky súdny dvor pre ľudské práva. Viete, že tie postupy sú veľmi dlhé, niekedy to môže trvať 10-15 rokov, mnohí z nich už ani nebudú žiť. Takže bolo by naozaj potrebné zaujať stanovisko a aby ľudia nemali pocit, že sú ponechaní sami na seba. Pán Tavareš, máte slovo, nech sa páči. Hmm. Ďakujem pekne, pán predseda, za prezentáciu. E, tiež ďakujem pánovi riaditeľovi. Rád by som spomenul jeden údaj, ktorý spomenula pani komisárka Redingová pre základné práva hovorila o porušovaní práv občanov. Možno by sme sa pozrieť na túto otázku aj pasívne a povedať si, no dobre, občania sú dobre informovaní o kompetenciách únie a o kompetenciách členských štátov, ale mohli by sme to vidieť ako signál nespokojnosti európskych občanov v čase, keď sa skutočne porušované základné ľudské práva. V takej situácii, kedy sa občania pozerajú na Úniu, na európske inštitúcie, na agentúru, ako na takú záchrannú páku či brzdu. Takže keď sú ohrozené základné ľudské práva, EÚ by mala rozvinúť oveľa takú aktívnejšiu politiku na ochranu týchto práv. Aj to, čo hovorila pani Kellerová. A v tej časti správy by e, sme sa mali venovať na konkrétne krajiny, kde dochádza k porušovaniu ľudských práv. Myslím, že by to bolo dobré pretože keby sa tieto krajiny menovali, tak by zrejme aj viacej reagovali. A mandát, ktorý majú európsky občania, je oveľa širší a to by im umožnilo aby sa rešpektovali ich práva, aby sa rešpektovali aj ustanovenia zmluvy. A pokiaľ ide o vašu agentúru, sa vždy hovorilo, že máte veľmi obmedzený mandát v porovnaní s tým, čo Eh, hovorí Lisabonská zmluva. Áno, bolo by potrebné hovoriť o nových kompetenciách v zmysle Lisabonskej zmluvy, aby táto agentúra mohla mať širší mandát, hlavne na obranu základných ľudských práv a základných slobod. Prečo teda agentúra nebola aktívnejšia v prípade slobody prejavu a tlače v Maďarsku a došlo aj k iným prípadom v iných krajinách. A nejde tu o otázku zvrchovanosti maďarského štátu, pretože aj v iných krajinách môže dojsť k takémuto ohrozeniu základných práv a slobôd. Tak prečo agentúra nezareagovala? tak by sme boli radi, keby v správe boli špecificky vymenované prípady a krajiny, kde dochádza k porušovaniu ľudských práv. Chceme silnejšiu, aktívnejšiu, prísnejšiu agentúru, keď sa politicky vyjadruje. To je veľmi dôležité, pretože sa dostávame do situácie, kde áno, správa je zaujímavá, dobre, treba si ju pozorne prečítať, ale mala by byť viacej investigatívnejšia. Čo vlastne chcú občania? Občania chcú, aby sme konkrétne poukázali na konkrétne prípady porušovania ľudských práv, základných slobôd a práv, aby občania sa mohli obrátiť na vlády a povedať, pozrite sa, moja krajina nemá dobrý imič. Pozrite sa na túto správu, mali by ste konať, takže rád by som poznal váš komentár, pokiaľ ide o rozšírenie mandátu na základe Lisabonskej zmluvy a čo by ste nám mohli povedať eh, o situácii slobody tlače v Maďarsku, lebo táto časť správy nebola dostatočne rozsiahla a podrobná. A vidíme každý deň, že e, občania poukazujú na takéto veci. Pán Klejs. Ďakujem. V kapitole 7 tejto správy sú otázky účasti občanov únie na demokratickom fungovaní únie. Hovoríme samozrejme o účasti občanov únie na mestských, lokálnych, európskych voľbách a tak ďalej, na účasti rôznych občianských iniciatív, ale vôbec sa nespomína situácia napríklad práva slobodného prejavu v EÚ, na slobodu prejavu. A to je tiež jedno zo základných a najdôležitejších práv bez tohto práva e, nemôžeme vôbec uvažovať o demokracii. A v každom prípade v niektorých členských štátoch je toto právo pod tlakom. A čo je paradoxné, robí sa to pod zámienkou boja pod v úvodzovkách rasizmom. V niektorých e, členských štátoch sú tu také pokusy kde sa hovorí o imigračnej politike a tak ďalej. Napríklad v Holandsku líder jednej politickej strany je prenasledovaný a možno bude odsúdený za to, že, bo, že podnecoval rasovú nenávisť, hoci on sám síce vo svojom špecifickom štýle sa len vyjadril o tom, že by sa politika mala adaptovať, čo je aj povinnosťou poslanca, demokraticky zvoleného poslanca, aby upozorňoval na takéto veci. Toto právo je skutočným pilierom demokracie a môžeme očakávať, že agentúra v budúcnosti príjme rozhodnejšie stanovisko na obranu slobody prejavu a proti e, zneužívaniu takých veľkých princípov, ako sú ľudské práva boj proti rasizmu pretože potom nie je možné diskutovať o takejto otázke, keď sa tieto práva zneužívajú. Takže teraz e, môžu byť odpovede na tieto otázky aj pán riaditeľ, aj pani predsednička. Nech sa páči. Thank you very much. Ďakujem pekne. Je to vždy veľká radosť e, sa Prismete vás e, a e, je to veľké obohatenie a je tu veľa otázok, za ktoré vám ďakujem. A dúfam, že to všetko posunie veci pred. Takže uvidíme. Keď začneme s prvou otázkou, Viacerí z vás e, sa dotkli problematiky azylu a o ochranu e, utečencov v dnešnej Európe a hlavne situácia na e, greckých hraniciach bola viackrát e, spomenutá a e, v tomto kontexte aj veľký tlak, ktorý sa vyvíja na Grécko. Máme veľa kríz, utečeneckých kríz na celom svete a tak aj v Európe. A väčšinou e, to označujeme za humanitárnu e, krízu. A, a je veľa humanitárnych e, kríz, ktoré sa netýkajú alebo nemajú prvky ľudských práv v sebe Eh, to, čo sme zdokumentovali aj v našej eh, správe, je, že eh, humanitárne krízy majú aj aspekty ľudských práv. Mm, napríklad sa to týka centier na zadržanie ilegálnych utečencov a takisto nedostatku prístupu a teda postupov, ktoré vedú k rozhodnutiu o štátuse. Takže máme problém a žiaľ je to rovnako naliehavé dnes, než ako to bolo aj pred niekoľkými mesiacmi, e, keď sme vypracovali správu e, za, na základe výskumu e, začiatku tohto roka a minulom roku. Čo sa týka Frontexu, náš dojem počas štúdií alebo štúdie, e, že Frontex tu hrá kľúčovú úlohu pri ochrane práv ľudí, e, zabezpečujúc, aby boli e, na hraniciach prijatí a postupení k relevantným úradom autoritám v Grécku. Takže si myslím, že na základe toho hrajú a budú hrať veľmi dôležitú úlohu pri ochrane práv ľudí, ktorí prídu k našim hraniciam. Frontex, tu sa nachádzame vo veľmi širokej štúdii o situácii eh, na vonkajších hraniciach EÚ, či už eh, eh, pri Stredozemnom mori alebo aj na e, letiskách a musíme e, sa hlbšie zamerať na výzvy, ktoré tu pred nami e, stoja. Takže dúfam, že v budúcnosti sa dostaneme do detajlov týkajúce sa toho, kde sa máme sústrediť. Takisto aj čo sa týka smernice o návrate, ehm, tak tam to bude tiež aktualizované. A, takže čakáme na správu a na eh, aktualizáciu v najbližších rokoch. Čo eh, vidíme v rámci prieskumov v tejto oblasti, máme celý rad správ o azile, o eh, príjmaní ehm, tých, ktorí žiadajú, hľadajú azyl alebo špeciálne deti spoločným meno vateľom celého, celej problematiky je hľadať lepšiu koordináciu, spoluprácu medzi členskými štátmi EÚ. Koordinácia, solidarita E, to by sme mali vidieť ako súčasť základných, ochrany základných e, práv. E, toto sme stá poučili napríklad pri situácii um, humanitárneho rizika v indočínskej oblasti. Čiže aj medzinárodne, globálne e, vidíme, že je veľa e, toho, čo sme sa poučili. E, takisto e, tu ide o právo o e, rodinný život, zjednotenie rodín a právo na to, čiže právo na e, rodinný život a spájanie rodín. E, veľa e, prípadov e, je v súčasnosti v Štrasburgu, kde sa hľadá vlastne tá hranica na jednej strane medzi, medzi právom na rodinný život a potom dohovoru OSN článok 8. Takže tam ide aj o suverenitu štátu e, v rozhodovaní o týchto veciach. Takže počakávame, e, že kde vlastne táto línia deliaca e, kadiaľ povedie. téme viac všeobecne. k správe a k práci agentúru, agentúry, že sme znižili počet správ a e, organizovania, organizovania e, mítingov Náš mandát je e, poskytovať členským štátom a EU inštitúciám e, expertízu a poradenstvo e, založené na dôkazoch. Takže preto potrebujeme údaje, primárne údaje, aj sekundárne údaje, ktoré existujú. To je veľmi dôležité, takže, takže posúvame E, vlastne e, tá, tú oblasť ochrany ľudských práv z impresionistickejších alebo impres, impresí na e, e, fakty založené na dôkazoch Máme tu celý rad úlohy, úloh a samozrejme, ale kľúčová úloha agentúry je poskytovať e, e, faktické dáta. Čo sa týka Romov, v tejto práce budeme samozrejme pokračovať a budeme sa snažiť vykonať ešte viac, oveľa viac, než sme doteraz vykonali a myslím, že E, čo sa stalo v roku 2010, e, e, táto problematika Rómov sa dostala z okraja európskych tém viac do ústredia. A tu sa musíme tiež viac sústrediť na problémy výzvy. A komisia je v, to, tejto oblasti veľmi dôležitým krokom e, vpred. E, samozrejme, nie sú jednoduché riešenia k tejto problematike, ale budeme sa snažiť to posunúť vpred. E, takisto sa vykonáva prískum rozpočtu. A takisto teda E, život Romov e, v porovnaní s e, majoritným obyvateľom a stanoviť, kde máme problém diskriminácie, problém chudoby. Takže toto sú oveľa pro, problém oveľa dôležitejšie a potrebujeme poznať a vedieť toho viac, aby sme mohli sa sústrediť na tie správne veci. Jeden z prvkov, na ktoré ste sa pýtali, je e, povedomie miestnej e, komunity. Veľa sme diskutovali o e, národných agentúrach pre ochranu ľudských práv a našli sme, stanovili sme kľúčové obete tejto diskriminácie, ktoré nevedeli ani, že na koho sa môžu obrátiť. Takže teraz chceme e, vlastne podať ruku e, tým najzraniteľnejším e, skupinám spoločnosti. Takže prebiehajú tu tiež dôležité diskusie medzi národnými inštitúciami. How do we move on? Um... Samozrejme, Takže dlhé roky sme mali mm, eh, projekt, sme realizovali projekt um, o otázke práve týchto ľudských práv a, a sme mm, zozbierali veľa údajov dát a v tejto súvislosti aj s romskou populáciou. Mm, čo sa týka horizontálnej e, smernice, Veľa toho, čo robíme a veľa prieskumov, štúdií o postihnutých a um, problematika homofóbie. E, toto je tiež téma, e, ktorá e, tiež ukazuje na e, potrebu horizontálnej smernice aby podporila e, vstup do platnosti, teda účinnosť horizontálnej smernice. Takže budeme pokračovať v tejto práci a samozrejme, ak sa nájdu konkrétne oblasti, na ktoré by sme sa mali zamerať, tak e, e, to môžete na niekde ukázať, poukázať vo vašich príspevkoch. Mm. Potom ďalej téma indikátorov, ich e, užitočnosť. Je to veľmi komplikovaná oblasť, ale na druhej strane musíme sa môcť viac sústrediť na ciele, na problémy a v tomto prípade sú indikátory potrebné a užitočné. Máme veľa oblastí, kde máme indikátory, ale v oblasti ľudských práv e, to zatiaľ nie je celkom um, zakotvené. Ďalšie témy v Európe vždy e, váham e, o nich hovoriť, pretože tie osoby, e, ktorí sú obete porušovania ľudských práv, to sú nakoniec vždy je to problematika individuí a to vlastne je to dôležité. Situácia na hraniciach, aká bola popísaná, je podľa mňa skutočne jeden z najhorúcejších problémov, ktoré musíme riešiť. E, e, otázka Romov je tiež kľúčová, ale ide tu o e, dlhodobé riešenia, o pomalý vývoj. Ale musíme konať všade tam, kde máme možnosť, keď je to v našich rukách niečo zmeniť. Či som, e, bola ďalšia otázka, či som e, spokojný so situáciou v Európe. Mm, Európa je tým, tou oblasťou sveta, e, kde je najvyšší stupeň povedomia o otázkach ľudských práv. Napríklad, čo sa týka diskriminácie, tam sme sa pohli vpred celkom výrazne za posledných 10-15 rokov. Vytvorili sme celý rád inštitúcií, orgánov aj na európskej, aj na národných úrovniach. Ale stále ešte sú pred nami výzvy, problémy, ako sme to ukázali aj v našej výročnej správe. Ale na druhej strane som optimistický v tom, že je tu povedomie, e, že sedíme tu v parlamente a hovoríme o týchto témach, ale na druhej strane samozrejme ešte veľa toho, čo riešiť o tom, tak čo sa týka územných práv, to v tomto roku nebolo e, v správe. Potom pán Taveres <clears throat> čo sa e, zmenilo v agentúre, to je samozrejme, to je Ehm, otázka politická. Ehm, neobávam sa poukazovať na jednotlivé témy v jednotlivých členských štátoch mm, v našej správe. Napríklad e, zákon o médiách v maďarských krajinách. Pred rokom sme v parlamente hovorili o vyučovaní e, sexuálnych otázkach, o sexuálnych otázkach v, Lito, Litve. Tiež sme vypracovali správu, ktorá už bola zverejnená o šiestich krajinách, v týchto šiestich krajinách, aká je legislatíva v tejto súvislosti a potom jedna, dve krajiny sa, sa najdu, ktoré e, sú skutočne obavy v e, tejto oblasti, čo sa týka legislatívy. Takže je to viac ako komparatívna e, štúdia, ale dnes máme určité obmedzenia. Teraz sloboda prejavu Čiže e, rovnováha medzi ochranou a slobodou prejavu. Toto tému tiež monitorujeme, sledujeme a to je veľmi mm, jemná rovnováha a je to čosi, čo neustále sledujeme. Takže zatiaľ ďakujem. Brans Keris, if you want to compliment. Keris, našťastie Morten označil, respektíve teda oslovil tie najzákladnejšie veci a vidím, že meškáme, takže mm, chcem byť stručná. Čo sa týka slobody prejavu, e, čo sa vlastne týka aj e, viacročného rámca, je to v prepojení a my sme skúmali určité, e, určité problematiky témy a sloboda prejavu je skutočne je e, horúci problém a je viac prípadov, ktoré mus, musia byť E, ale mnoho z tých otázok, ktoré boli e, spojené e, s, našimi, s našim mandátom. Čo sa týka indikátorov, tak tie boli prijaté v celom rade inštitúcií a my sa snažíme tu vytvárať politiky, ale dôležité je to na miestnej úrovni, pretože aj organizácie e, mestské, respektíve obecné, mm, e, o toto majú veľký záujem a je to tréma problematika, ktorú treba dať na lokálnu úroveň. Čo sa týka občianstva a a beštátovosť a občanov v baltických e, krajinách, baltských krajinách ich e, právny štátus. My sme sa sústreďovali na prípady, e, čo sa týka e, účasti v európskych voľbách. Takže to by spadalo do tejto kapitoly. Sú možno spôsoby, ako, ako zbierať dáta, aby sme vykonávali primárny základný výskum. A ak sa budeme sústreďovať e, ako posilniť e, alebo vytvoriť podkapitolu, e, čo sa týka občianstva my si uvedomuje problém, ktoré ste naznačili, aj rozličné uhly pohľadu. Vy ste vlastne ťažké s mandátom agentúry a celkovo EÚ, čo sa týka bez občianstva, respektíve prístupu e, k občianstvu. Je zase viacero uhlov, z ktorých to môžeme vidieť a skúmať. Morten spomenul, že e, vlastne také najnegatívnejšie je obmedzenie našho mandátu a aká bude tematická tematický rámec, tematický rámec pre agentúru v najbližších e, rokoch. Takže je na čase aktívne diskutovať k témam, ktoré potrebujete aj vy vo vašej práci a ktoré musia byť zahrnuté do rokovaní. A my tiež e, sa teším, respektíve sme zvedaví na výsledky. Ďakujem. Ďakujem. Čiže musíme sa držať programu. Um, môžete ešte teda mať pripomienky, ale e, musím vám pripomenúť, že meškáme e, skoro hodinu s programom, takže ak chcete, tak treba veľmi telegraficky. My sme žiadali správu o maďarskom zákone o médiách ale pochopili sme, že agentúry, agentúra nerieši problémy individuálne podľa jednotlivých krajín, ale samozrejme sme žiadali aj určitý prehľad e, prírozovo cez členské krajiny. Je správne, že sme dostali e, žiadosť od parlamentu a sme odpovedali, že momentálne v súčasnom mandáte agenci, agentúre to neumožňuje takisto ani naše e, ľudské zdroje. Čiže samozrejme mm, sa snažíme reagovať, keď dostaneme žiadosť od parlamentu, ale v tomto bode sme mali ruky z zviazané ruky. Takže ďakujem zástupcom agentúry, pán Jerome, a sa teším na ďalšiu spoluprácu s vami a na budúcnosť agentúry. Teraz sa dostávame k bodu 5, čo sa týka dohody medzi EÚ, Islandom a Norskom o vydávacom konaní medzi členskými štátne, štátmi EÚ a týmito krajinami Island a Norsko. Chceme tu hovoriť o návrhu správy. Pán Rui Tavares bol e, spravodajcom pre výbor LIBE. V roku 2010 Európsky parlament dal súhlas k dohode medzi EÚ e, a týchto krajín o spoločnej spolupráci v trestných otázkach a potom ešte dodatočná dohoda, ktorá sa momentálne e, týka e, dohody s Islandom a Norskom o vydávacom konaní medzi členskými štátmi EÚ a Norskom a Islandom. Tieto e, sú aj v súvislosti s európskym zatýkačom. Čiže ide tu o, aj o e, vzájomnú spoluprácu v oblasti trestných, trestných konaní. Eh, čo sa týka formálneho prijatia do, dohody podľa článsku 218 Lisabonskej zmluvy, ktorá implikuje, eh, alebo teda vyžaduje eh, súhlas Európskeho parlamentu. Takže teraz pán Tarares nám niečo povie k návrhu správy a potom stanovíme lehotu na podávanie pozmeňujúcich návrhov. Pán Tavares, ďakujem. Norsko a Island sú samozrejme súčasťou šengenského priestoru and, eh, aj Schengen a, eh, a európsky eh, zatyč, zatýkač tu nekolidujú. A, ale čo sa týka metodológie, um, sú tam uh, prepojenia. Obe tieto krajiny chcú E, pristúpiť k európskemu zatýkaču ako k nástroju a takisto o vydávacom konaní medzi členskými štátmi a EÚ. Ako hovorí moja správa, e, nevidím tu žiadny dôvod e, mať nejaké výhrady voči ich žiadosti Obidve krajiny majú dobrú úroveň, dobrý štandard a veľmi e, dobré e, meno, čo sa týka e, zachádzania s väzňami. Sú to dôveryhodní e, partnery vo všetkých aspektoch e, z oblasti bezpečnosti, slobody a spravodlivosti. Takže nevidím žiadne e, závažné dôvody na to, aby sme mali výhrady e, k tomuto e, vydávaciemu konaniu, a aby obe strany vykonávali túto dohodu. Ale e, that allows... trestná zodpovednosť, ktoré E, aby jednotlivé strany e, nemuseli vlastne dvojito e, je trestné konania. Ale keď ide o veľmi vážne trestné činy, čo sa týka zločinov, hlavne keď ide o pomáhať napríklad pobytu e, nelegálneho e, pristahovalca. Potom veľmi vážny e, je problém, alebo teda zločin e, obchodovania s ľuďmi, alebo ale napríklad, keď máte e, niekoho skrývate vo svojom dome, e, tak e, to je zasa zločin iného e, druhu. A krajiny však majú právo mali právo na to zdvojené trestné konanie Keď sme diskutovali o európskom zatýkači na minulej plenárke v Štrasburgu, že tento, tento e, nástroj sa musí ďalej vyvíjať, vylepšovať. Nie je to ešte perfektný nástroj. Určite je tu viac priestoru a takisto musí viac zohľadovať humánne kritéria zatýkačov a vlastne všetky práva, e, práva e, obžalovaného, e, právo napríklad, napríklad <clears throat> vieme, že európsky zatýkač, ja si nemyslím, že to je perfektný nástroj, ale je to perspektívny, pozitívny nástroj a nevidím dôvody um, um, E, zabraňovať e, Norsku a Islandu, aby sa stali súčasťou. A to je aj v návrhu textu správy, ktorú som vypracoval. V tom texte, ktorý som navrhol, myslím si, že parlament by mal súhlasiť s uzavretím tejto dohody. Pre pozmenujúce návrhy máme lehotu do 20. júna, pokiaľ sa nemýlim. Ďakujem. Ďakujem, boli ste struční. Ak je ktokoľvek, kto by chcel ešte e, predsiať slovo, vidím, že komisia nechce ani maďarské predsedníctvo. Je tu ešte nejaký poslanec, ktorý by chcel komentovať e, k prezentácii e, návrhu správy od pána Tavarisa. Ak nemáte ďalšie pripomienky, tak e, jednoducho oznámujeme, že lehota na pozmenujúce návrhy e, bola stanovená na 20. júna. Takže toto je všetko k tomuto bodu a môžeme pokračovať ďalšiemu bodu číslo 6 čo sa týka dohody medzi Európskou úniou Austráliou o spracovaní a prenose údajov o zázname zo záznamu o cestujúcom v, napríklad eh, letickí dopravcovia. Eh, to je dôležitá téma. Spadá to pod spravodajkyňu sečím prejít. Takže dávam slovo spravodajkyne Interval. Čiže my sme mali potom informovať komisiu, predsedníctvo. Ďakujem. Bude to, myslím, stručné, pretože návrh e, odporúčania vlastne ešte nie je, ale to neznamená, že sa nemôže o ničom diskutovať. Ak ste to nesledovali, tak iba zopakujem, že momentálne je dohoda s Austráliou, tá sa predbežne uplatňuje, pokiaľ ide o e, teda takýto transfer týchto údajov. Parlament to vždy kritizoval a teraz, ako máme e, v platnosti Lisabonskú zmluvu, musíme súhlasiť s takýmto e, predbežným, predbežnou dohodou s Austráliou a takisto to platí aj pre USA a pre Kanádu. Minulý rok v maji sme sa rozhodli, že to hlasovanie e, preložíme najneskôr, že dovtedy budeme rokovať a budeme sa snažiť vyrokovať lepšiu dohodu. Európska komisia aj rokuje, dopracovala sa k záveru s Austráliou. My sme dúfali, že rada bude schopná prijať rozhodnutie, pokiaľ ide o tom vynegociovanom výsledku už minulý týždeň, ale to sa nestalo. Členské štáty mali isté výhrady, Niektoré z nich sa týkali vecnej stránky, niektoré sa týkali skôr stránky procedurálnej. Napríklad mali sme tu krajiny, ktoré majú opt-out a ktoré e, požadujú e, teda to trojmesačné obdobie na premyslenie si prípadného optínu. Čiže rada zatiaľ neprijela rozhodnutie a preto nemôžeme žiadne odporúčanie my vykonať. Ale to ešte neznamená, že nič ani nerobíme, pretože tieňoví správodajcovia všetkých politických skupín plus ja e, spoločne pracujeme nielen na australskej dohode, ale aj na tej americkej a kanadskej. A takisto e, monitorujeme aj, ako sa vyvíjajú otázky údajov zo záznamu o cestujúcich tu v EÚ. Takže my sme pripravili ústnú otázku e, s rozpravou na júlovú plenárku a to nám umožní vykonať e, istú výmenu názorov s Európskou komisiou a snáď aj s radou. Polské predsedníctvo, budúce polské predsedníctvo slúbilo, že bude veľmi aktívne v tejto veci. Dnes ráno sme s tieňovými spravodajcami sa stretli, dohodli sme si spoločný text. Z procedurálnych dôvodov a možno nejakých lehôd nie je možné to dať ako ústnú otázku Libe, ale dohodli sme sa na tom spoločne, takže bude to spoločne aj predložené a rozpráva bude. Neviem, či mám niečo povedať aj k tej vecnej e, stránke. Už sme o tom nakoniec hovorili v minulosti, takže ak poslanci sa chcú e, vyjadriť, e, ak by chceli byť bližšie informovaní, tak nech sa páči, môžu mi to povedať. Bez mikrofónu. Komisia. E, my sa e, tešíme, môžem to veľmi stručne, na rozprávu na júlovej plenárke. Ďakujem, to bolo naozaj stručné. Predsedníctvo sa chce vyjadriť, alebo iní poslanci k tejto téme návrhu odporúčania, ktoré teda ešte nie je hotové. E, nie, nikto. V poriadku, tak e, to nám ide veľmi rýchlo. Veľmi rýchlo a môžeme prejsť rovno na ďalší bod. A to je bod 7 to je e, prezentácia Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov o výročnej správe za rok 2010 a o súčasnej situácii v oblasti ochrany údajov. Takže e, máme si vypočuť prezentáciu pána Hastingsa, ale e, keďže táto prezentácia mala byť o 11. a ešte iba pol 11. E, pán Hastings tu nie takže dajme si pauzu dovtedy, dajme si prestávku, kým pán Hastings e, príde aj s kolegami a potom môžeme tento bod prebrať s ním. Myslím, že to je lepšie riešenie, ako teraz nejako prehadzovať e, poradie bodov a že by sme rovno zobrali rovnaké zaobchádzanie, pretože pán Raul Romeva ten tu tiež nie je spravodajce toho bodu. Takže e, dajme si polhodinovú prestávku. Let's take a break.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 Thank you, colleagues. Vážení kolegovia, mali sme krátku prestávku, ale teraz sa môžeme pokračovať. Je 11 hodín, takže môžeme pokračovať a môžeme privítať privítať pána Hastingsa, Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov, pričom je tu aj jeho zástupca, pán Giovanni Butarelli. Vítame ich medzi nami a potom teda si eh, E, vypočujeme z ich e, úst e, prezentáciu výročnej správy a potom môže byť aj rozpráva. Takže nech sa páči, pán Hastings. Ďakujem pekne, pán predseda, za to, že tu môžeme predstaviť hlavné témy tejto správy. Členovia výboru LIBE dostali vo forme PDF istý, istý taký súhrn. Máme tu dispozícii aj E, vytlačenú e, verziu. Tešíme sa na vaše otázky a pripomienky. Správa jasne ukazuje, že rok 2010 bol veľmi, e, veľmi bohatým, dynamickým a produktívnym rokom pre všetkých našich kolegov na úrade, ale aj vo všeobecnosti a nakoniec aj pre vás. To je v súlade s potrebou zvýšiť, zintenzívniť našu snahu, zabezpečiť efektívnejšie e, efektívnejšiu ochranu súkromia a osobných údajov e, vo svete, ktorý sa stále mení, ktorý je čoraz viac e, globálny, ktorý čoraz viac sa týka internetu a spolieha sa na využívanie IKT vo všetkých oblastiach života, aj tých najintimnejších. A to je trend, ktorý sa týka každého z nás a preto je veľmi dôležitý aj pre EÚ ako takú a pre aktivity administratívy EÚ. Výskum ukazuje, že dve tretiny všetkých občanov EÚ majú obavy alebo dokonca silné obavy v súvislosti s ochranou ich osobných údajov. V niektorých členských štátoch dokonca sú čísla ešte vyššie. Napríklad v Spojenom kráľovstve až 92% obyvateľov podľa e, výskumov v danej krajine má obavy, pokiaľ ide o bezpečnosť a súkromie svojich e, osobných údajov. Čiže aj súkromie, aj, aj, aj, aj, aj tú ochranu. E, je to číslo, ktoré za posledné roky stále stúpa a E, momentálne je to druhý vlastne e, najpalčivejší problém vôbec v Spojenom kráľovstve a podobné čísla máme aj v iných krajinách, napríklad, e, napríklad v Nemecku. Čiže tento trend zintenzívňovania našej závislosti od IKT je, je teda trendom, ktorý z ktorého vyplývajú mnohé výzvy, ale sú tu aj ďalšie trendy. Jednak máme tu Lisabonskú zmluvu, ktorá hovorí o ochrane osobných údajov vo všetkých oblastiach európskych politík, vrátane mimo prvého piliera. A to je jeden dôležitý dôvod, prečo ochrana osobných údajov je čoraz viac e, súčasťou, veľmi centrálnou súčasťou európskych politik a vy ako výbor Libe to dobre viete. Takisto chcem spomenúť prebiehajúcu revízu Európskeho rámca pre ochranu údajov, kde komisia pripravuje návrh pre moderný rámec a e, rada aj parlament už, e, už podporili, alebo tento týždeň podporia, keď sa bude hlasovať e, podporu tohto návrhu. Je to návrh, ktorý je veľmi pozorne vnímaný aj tu v EÚ, aj celosvetovo. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby komisia pripravila ambiciózny návrh, ktorý bude e, splňať e, tie očakávania, veľmi vysoké očakávania jednak zo strany komisárky Redingovej a že to bude taký návrh, ktorý naozaj e, bude predstavovať základ pre efektívnejšiu ochranu osobných údajov v informačnej spoločnosti pre roky 2015 až 2020 a ďalej. Je jasné, že ochrana údajov je veľmi dôležitá aj v štokholmskom programe a v digitálnej agende a vo všeobecnosti aj v stratégii pre e, rast, ktorý je inkluzívny, trvalo udržateľný a inteligentný. Táto teda sú vlastne piliere e, stratégie Európa 2020 a E, navyše tieto témy sa čoraz citlivejšie vnímajú aj na celo, celosvetovej úrovni. Máme tu aktivity napríklad OECD, máme tu nové iniciatívy v USA, máme tu vyhlásenie, vyhlásenie G8. E, všade sa spomínajú e, ochrana súkromia na internete ako, ako dôležitá téma, pokiaľ má byť E, zabezpečená dôvera používateľov internetu. Takže myslíme si, že keď to dáme všetko dokopy, je tu naozaj priestor efektívnejšej ochrany osobných údajov, pokiaľ teda tieto príležitosti e, dobre využijeme. Pozrieme sa teraz na aktivity nášho úradu z roku 2010. Pokiaľ ide o e, dozorovanie, boli tu viaceré detálne aktivity, ale okrem toho sme aj prijali dôležitý politický dokument, monitorovanie a zabezpečovanie súladu s, nariadeniam, e, s nariadeniami v oblasti ochrany osobných údajov. Pričom je tu o dôležitý dokument, oveľa ambicioznejší e, dokument, pokiaľ ide o vymáhanie e, legislatívy. Do minulého roku skôr sme vykonávali sa také odporúčania alebo povzbudzovania, pokiaľ ide o pokiaľ ide o legislatívu v tejto oblasti. Už takto sme k téme pristupovali 5 rokov a myslíme si, že teraz ten prístup by mal byť prísnejší, robustnejší, najmä e, v prípadoch nesúladov, ktoré sú opakované alebo, alebo umyselné alebo mimoriadne závažné. Teda sú tu uvedené viaceré kritéria, ktoré zabezpečia proaktívnu a transparentnú aplikáciu našich pravidel. Vidíme, e, že aj rozsah e, dozorovania nášho orgánu sa rozšíril, odkedy vstúpila Lisabonská zmluva do platnosti. Odsedy vlastne e, nariadenie o ochrane osobných údajov sa aplikuje nielen vtedy, keď orgány častočne alebo úplne konajú e, v kontexte európskeho práva. Teraz je to ponovom aplikované na všetky európske orgány aj v prípadoch, e, ktoré sú mimo rozsahu e, bývalého komunitárneho práva s výnimkou toho, e, tej situácie, kde iné e, európske e, predpisy špecificky hovoria o inej situácii a zdôrazňujem to špecificky. Takže rozsahuje, rozširuje sa rozsah našej pôsobnosti, stále sa to vyľaďuje a vždy sme v kontakte s týmito jednotlivými európskymi orgánmi. Chcem spomenúť aj sieť úradníkov pre ochranu údajov. Máme tam momentálne začlenených už 50 takýchto organizácií. Je to veľmi dôležitý zdroj. V oktobri táto sieť pripravila dôležitý dokument o profesionálnych normách, pokiaľ ide o úradníkov pre ochranu údajov e, v EÚ a takisto európskych orgánov a náš orgán to aj e, vlastne podporil. V oblasti konzultácie sme zaangažovaní do viacerých e, e, trendov. Jednak je to modernizácia Európskej práv, e, Európskeho právneho rámca pre ochranu osobných údajov. Po viacerých oblastiach sme vyzvali, aby bol prijatý ambiciózny prístup, ktorý by sa týkal všetkých európskych oblastí alebo oblastí európskych politík, pričom vydali sme k tomu stanovisko v januári, tam sú naše názory zhrnuté, vy ste určite to stanovisko E, videli a prečítali si. Potom je tu štokholmský program a digitálna agenda. To sme už spomenuli, že sú dva e, kľúčové programy, ktoré sú veľmi e, dôležité, najmä z hľadiska ochrany osobných údajov a my ich monitorujeme v rámci našej konzulačnej práce. Tam sa jasne ukazuje, že ochrana údajov je dôležitým prvkom legitimnosti a efektívnosti v jednom aj v jednej druhej oblasti. Chcem tu zdôrazniť, že sme minulý rok e, spomenuli až 19 legislatívnych stanovisk v rôznym témam, vrátane vážnych tém ako napríklad vnútorná bezpečnosť EÚ, boj e, proti terorizmu, globálny prístup k transferu údajov z záznamov cestujúcich tretím krajinám, e, informačné riadenie, pokiaľ ide o oblasť spravodlivosti a e, slobody a potom aj e, dohody, akta, tie všetky budú nakoniec na vašom programe. A to stanovisko, ktoré sme my vydali, sú k dispozícii na našej web stránke. Náš najnovší inventár tém pre konzultáciu, ktorý je takisto k dispozícii na našej web stránke, hovorí, že máme dokopy 70 relevantných tém, z toho 34 bolo identifikovaných ako prioritné témy. Máme na to e, farebný systém, červená, žltá, zelená, na tej web stránke to určite e, dobre uvidíte. A e, teda to sú témy, ktoré budeme e, veľmi, e, veľmi aktívne sledovať. Čiže počet takýchto stanovisk sa do budúcna e, pravdepodobne ešte zvýši. Vlastne už dnes e, je e, to číslo väčšie ako číslo za minulý rok celý. Vo všeobecnosti sme spokojní s tým, ako sa e, stan, naše stanoviska potom e, vnímajú zo strany aj parlamentu, aj rady, aj komisie, pretože aj keď sú tie naše stanoviska veľmi kritické, ešte aj tie sú vítané ako užitočné a konštruktívne. Ešte som spomenul naše, našu úlohu v prípade viacerých súdnych, e, súdnych prípadov. Bol to napríklad rozsudok e, súdneho dvoru e, vo veci 518 07 Spolková republika Nemecko versus e, Európska komisia. Tam sa zdôraznila potreba absolútnej nezávislosti orgánov pre ochranu údajov, pričom e, súd odkazoval na nás a spomenul nielen e, článok 28.1 smernice o ochrane osobných údajov, ale spomenul aj viaceré ďalšie články z rôznych iných predpisov. Takže rozsudok bude mať veľký dopad na nový právny rámec a dúfam, že e, sa to aj špecificky prejaví. Spomíname sa, e, alebo sme spomenutí aj e, v správe agentúry pre základné eh, práva, ktorú ste dnes eh, do obeda takisto preberali a niektoré nedostatky, ktoré v tej eh, správe sú uvedené, si vyžadujú väčšiu harmonizáciu pozícií a právomoci a zdrojov národných orgánov. Teda, aby teda boli rovnaké podmienky pre takýchto e, úradníkov pre ochranu údajov. Pokiaľ ide o spoluprácu, úzko spolupracujeme s kolegami na pracovnej skupine pre článok 29. V tejto skupine sme sa my e, venovali tým e, najviac strategickým témam, napríklad e, interpretácia kľúčových ustanovení smernice, revízia Európskeho právneho rámca a tak ďalej. Dôležitá práca bola vykonaná aj pokiaľ ide o koordinované dozorovanie systému Eurodac kde zodpovednosti e, dozorovania sú zdieľané s kolegami na národnej úrovni. A tento model sa týka aj e, celného informačného systému a bude takisto e, nakoniec aj v rámci systému VIS a SIS druhej generácie, keď vstúpia do platnosti. Súčasné skúsenosti s Eurodacom sú teda užitočné aj z hľadiska širšej, širšej perspektívy. Teraz by som chcel e, pozvať e, alebo vyzvať e, môjho zástupcu, pána Butareliho, aby spomenul niektoré ďalšie detaily alebo priority do budúcna a potom samozrejme radí zareagujeme aj na vaše otázky vrátane kontextu. Mr. Harsinis, Mr. Butarelli. Thank you, Chairman. Ďakujem, pán predseda. A poslanci výboru <clears throat> asi tisíc e, správ sa týka e, činnosti EDPS a z tohto čísla vidíte, že, že naša e, úloha Európskeho strážcu ľudských eh, práv eh, sme vykonávali ako prioritnú. Implementácia smernice smernice EU eh, sme systematicky monitorovali s pomoci indikátorov výkonu v všetkých orgánoch EÚ v roku 2009 sme e, monitorovali implementáciu pravidiel ochrany dát. Mm, e, politický dokument e, o monitorovaní vysvetľuje celý systém postupu EDPS. Očakávame, aby inštitúcie a orgány boli zodpovední e, za každú komunikáciu, ktoré musia, e, kde musia tieto, e, túto ochranu dát implementovať dôsledne. Každá, každý orgán, ktorá to nedodrží, tak bude predmetom formálnych sankcií. Väčšina našich odporúčaní e, doteraz ešte nebolo e, potrebné takéto sankcie uvaliť. Mm, mm, máme však e, obavy úrovňou dodržiavania týchto zásad niektorými inštitúciami v EÚ. Mm, toto monitorovanie bolo vo forme formálnej návštevy alebo inšpekcie na mieste kontrola týchto e, úkonov spracovania e, bude e, bolo predmetom rozhodnutí o úlohe a politikách a štandardných administratívnych postupov, ako napríklad hodnotenie pracovníkov, e, nábor a tak ďalej. E, e, v ďalšom roku došlo k zníženiu tejto činnosti a sme teda pristúpili aj k ex post kontrolám. Zníženie sa vyrovnáva aj so zvyšeným počtom uzavretých e, prípadov 37, kde sme e, sa sústredili, alebo teda sme zdôrazňovali aj e, následné sledovanie. Máme aj iné spôsoby dozoru, napríklad administratívne rozhodnutia príjmanie stiažností. Táto naša činnosť sa minule, minulý rok zvýšil, ale mm, počet e, e, stiažností sa znižil o 15 Dve tretiny boli e, pripustené e, a e, e, medzi 25 prípadmi došlo k k odporúčaniu a v a chceme uľahčiť e, nariadenie 4521, teda jej aplikáciu. Veľa práce sme vykonali v rámci konzultácií o administratívnych opatreniach. Tiež sme poslali e, list všetkým e, šéfom inštitúcií a agentúr a takisto aktualizovanie noriem e, pre agentúry, agentúr, ktoré sa e, zaujímajú ochranou e, osobných dát. E, v minulom roku sme dosiahli 19 stanovisk a interfejs medzi týmito zákonmi a postupmi. Chceli sme sa sústrediť na eh, internetové aspekty. Nechcem hovoriť detálne o rozličných stanoviskách, ktoré sme prijímali eh, k témam, ktoré máte vy na vašom každodennom programe. a celý informačný systém vnútorného trhu. Sme spolupracovali efektívne so všetkými kolegami na národnej úrovni, hlavne čo sa týka výkladu niektorých kľúčových ustanovení smernice o ochrane dát. Taky sme aktívne pracovali na témach ako e, kontrolný proces a aplikovaný e, zákonné akty. V roku 2010 e, došlo k nárastu členov pracovníkov. Sme dali e, čerstvé sily do implementácie rozpočtu e, a v ďalších personalistických oblastiach. Vidíte, že e, nová, môžete vidieť našu organizačnú schému novú na webovej stránke. Mm. A čo sa týka efektívnosti našich nástrojov, mm, bolo zavedenie Nemčiny ako tretí jazyk popri francúzštine a angličtine pre naše e, informácie a Eh, publikácie. <clears throat> Tento rok eh, komisia vypracovala správu, hodnotiacu so správu a máme ten názor, že smernica nesplnia eh, požiadavky v oblasti ochrany dát. Čiže budeme ďalej monitorovať implementáciu um, informačných technológií, teda ich um, účasti a e, digitálnej agendy. Budeme sa sústredovať aj na ďalšie iniciatívy v oblasti e, dopravy a širšie výmeny dát. Chceme zvýšiť povedomie, budeme ďalej ehm, dávať e, e, usmernenia a poradenstvo, čo sa mm, týka ochrany dát. E, budeme organizovať rozličné workshopy. Čo sa týka ex post kontrol, sme sa koncentrovali na analyzovanie následkov nových postupov. Budeme ďalej monitorovať e, implementáciu pravidiel e, ochrany dát vo všetkých e, inštitúcií za pomoci kontrolných mechanizmov vo všetkých eh, hlavných eh, oblastiach aktivít eh, chceme ďalej postupovať a chceme zefektívniť našu organizáciu. Ďakujem všetkým tým, ktorí podporujú našu prácu a zvlášť sa chcem, chcem poďakovať našim pracovníkom. Ďakujem, pán Hastings a teda a pánovi Butarvali o jeho za jeho príspevok. A teraz dávam slovo mm, pánu. Dias Revo. Ďakujem pekne. Mám otázku na pána Hastingsa, mám dve vlastne otázky a e, na strane 59 vašej správy kapitol 362 to je program financovania terorizmu. TCTP a SWIFT. A druhá téma Europol. Ten sa riadi e, rozhodnutím rady a pripravujeme k tomu nové nariadenie. Rozhodnutie rady má nástroje v oblasti bezpečnosti a súkromia údajov a tieto e, nástroje sú kontrolná autorita, spoločná kontrolná mm, autorita. Vieme, aký s tým bol problém v súvislosti TCTP a prenose údajov. A otázka je následovná, pán Hastings. Je dostatočná záruka prostredníctvom rozhodnutia rady, e, pokiaľ ide o bezpečnosť a súkromie údajov alebo ochranu údajov e, v rámci Europolu, alebo keď naopak pripravujeme nové nariadenie Europol, mali by sme tam zaviesť také mechanizmy, ktoré budú lepšie toto súkromie a túto bezpečnosť eh, garantovať. Takže to je moja otázka. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani Weber. Thank you very much, chair. Uh... Ďakujem. Chcem pogratulovať pánovi Hastingsovi a Buterlimu za ich aktivity, ktoré už eh, dlhšie prebiehajú a takisto aj za dnešnú prezentáciu. Myslím, že môžeme bezpečne povedať, že vy a vaša inštitúcia patria medzi obľúbencov parlamentu, rozhodne nášho výboru, ak to náhodou nie ste vy, ktorí ste najväčším obľúbencom zo všetkých, pretože vždy odkazujeme na vás, keď niečo potrebujeme vyjasniť, aký musíme e, pochopiť, ako máme postupovať v nejakej veci. A je to nielen preto, že máte taký e, veľmi právnický prístup k veci, ale aj preto, že takto otvorene sa na právne veci dá naozaj pozerať a zabezpečiť, že údaje sú naozaj chránené. Vy ste zaangažovaní do viacerých tém, ktoré súvisia e, s našou prácou. Vlastne dá sa povedať, e, takmer v každej veci, o ktorej my hovoríme, vy ste zaangažovaní. A v prípade Frontexu ste vyjadrili isté stanovisko. Podľa mňa je to podobné ako e, to, e, čo máme v prípade Eurodaku, e, prístup k vymáhaniu práva v oblasti údajov Eurodaku, potom sú tu tie medzinárodné dohody PNR z USA, momentálne to je otvorená vec v parlamente, ale takisto to platí aj pre iné témy, blokovanie internetu a tak ďalej. Moja otázka je následovná. Viaceré z týchto smerníc alebo pozmeňovacích návrhov alebo prepracovaných e, verzií či revízií e, súvisia alebo teda závisia od rady od rozhodnutia rady, máme tu samozrejme parlament, ale je tu aj rada samozrejme, tak akú by ste mali stratégiu presvedčiť radu, že mali by zohľadniť aj to, čo si vy myslíte. E, je to určite e, vždy podporné zo strany parlamentu, našu podporu máte, ale ako je to s tou radou, ako ich chcete presvedčiť, ako chcete postupovať, lebo to všetko sú veci, ktoré máme na programe dňa. Ďakujem. Ďakujem, pán Albrecht. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank an... Pán predseda, ďakujem pánovi Butaralimu za prezentáciu. Myslím, že si zas, ste si zaslúžili uznanie. Správa ukazuje, e, že v mnohých oblastiach je veľmi oprávnená. Mám konkrétnu otázku, konkrétny bod e, o, sme nedostatočne diskutovali o tom zozname pasažierov PNR. A ide tu hlavne o otázku rizika, rizikovej analýzy a profilingu e, to je problematické. A túto by som sa zaujímal skutočne o to, či už sú určité e, náčrty riešení, ako zachádzať s touto problematikou, teda hlavne tá PNR analýza, analýza E, a je to dôležité e, v týchto dohodách, e, teda s Austráliou a s Norskom Islandom. Centrálne sa to porovná, teda profily správanie a profily podozrivých faktov čo musí byť e, opreté o množstvo informácií. preto by som sa chcel opýtať, či už ďalej rozmýšľate o tom a máte e, informácie o tom, ako vôbec takúto definíciu dosiahnuť. Ďakujem. Pán Vos. Ďakujem pekne. Mám e, niekoľko malých otázok. Poprvé sme sme, teda, sa, e, teda pracujeme na prepracovaní um, uh, smernice uh, o ochrane osobných dát. Myslím, že situácia aj online, aj offline je e, veľmi komplikovaná z, z oblasti, teda v oblasti e, ochrany dát. Vidíte tu určitú možnosť, že všade v Európe sa bude alebo môže uplatňovať e, uplatňovať tieto pravidlá ochrany dát všade v Európe rovnakým spôsobom. Pretože myslíme si, že aj e, v budúcnosti musia byť e, dodržiavané jednotné požiadavky. V niektorých prípadoch sa preháňa ochrana údajov, teda dát. E, e, e, často pristupujeme k tomu, že chceme a ochraňujeme všeobecné dáta, teda nie osobné dáta. A tu sa tak rozmazáva tá hranica, a či to nevedie k určitému smeteniu medzi obyvateľcom, obyvateľstvom, E, napríklad, že sa urobie pravidla ochrany dát pre, pre pravákov a lavákov. Ochrana dát si myslím, že e, ochrana dát a e, bezpečnosť sú vždy prepojené v diskusii a potom ešte zhodnotenie vzťahu v našom digitálnom e, svete, že porovnávanie e, dát môže zlepšiť bezpečnosť. A preto, akým spôsobom e, chcete postupovať v tejto oblasti a či máte nejaké predstavy. A teraz konsekvencie programu FTP, kde ďalej postupujete celý rad dát, tak v tom prípade Európania musie mať e, vlastný program, kde budú schopní e, si vyžiadať informácie, respektíve e, prenos dát. Ďakujem. Pani Intervelt. Ďakujem, predseda. Chcem sa pridať k tým, ktorí sa poďakovali EDPS, pretože skutočne súhlasím s tým, že vykonávate výbornú prácu a e, za posledných 7 rokov ste formovali EDPS spôsobom, že to je veľký prínos pre Európsku úniu. Mám jednu veľmi jednoduchú otázku. Často vás konzultujú e, komisia, konzultuje komisia v procese prípravy legislatívnych návrhov. Ste spokojní e, tým stupňom, e, ako e, Európska komisia zohľadňuje a prijíma vaše odporúčanie. Chcem tu ukázať na jeden prípad, a to je zhodnotenie smernice o zdržavaní dát. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa pridať k tým, e, ktorí sa poďakovali a pochválili EDPS za výbornú prácu. Z vlastnej skúsenosti musím povedať, e, že, musím povedať, že som mal e, veľa úžitku s vašim úradom aj v súvislosti s Frontexom Eh, po, mm, máme agentúru eh, eh, na postupovanie drát a mm, majú expertov a zatiaľ to spracovanie dát nebolo celkom možné, pretože to je nedostatočne regulované. E, E, jedno ustanovenie v tomto výbore našlo veľmi veľkú podporu. E, e, myslí si EDAO, plánuje EDFES, že niečo tohto druhu by sa mohol použiť ako model pre ďalšie agentúry, orgány na vymáhanie práva. Takže mali by sme E, dovoliť týmto agentúram na európskej úrovni sa medzi sebou e, stýkať a e, deliť sa o informácie. A ďakujem. Ďakujem pekne, pani Flotra. Ďakujem, pán predseda. Pridám sa k tým chválospevom. Nie je to tu ako darček, ale pravdou teda je, že naozaj vaše stanoviská sú autoritou a čítame ich všetci ako evanielium, ako Bibliu, takže sa ich pridržame a rieši nám aj konflikty medzi politikmi. A my teda vaše stanoviská veľmi pozorne sledujeme, analizujeme a vy ste prejavili vysokú profesionalitu a dôveryhodnosť a to je rozhodujúce pre našu prácu. Rada by som sa vrátila k Frontexu, ako ste už počuli od pána Busutila, nášho spravodajcu. Vy ste prispeli k našim pozmenujúcim návrhom a tam sme sa aj na mnohých dohodli. A ja som skonštatovala, a tu sa pýtam na to, ako môžete vyšetrovať iné organizmy EÚ. Hovorca Frontexu v jednom interviu povedal, že Frontex už robí nejaké vyšetrovanie personálu a povedal to absolútne bez problémov, že na gréckej hranici sa také niečo robí. Príjmajú migrantov, vyplňajú také formuláre, je tam množstvo osobných informácií a hovorca to hovorí aj v jednom bulharskom denníku, že v Taliansku máme 10 alebo 15 odborníkov, ktorí robia identifikáciu migrantov a pomáhame talianským orgánom. Táto aktivita identifikácie sa robí pre národné orgány a to vlastne ospravedlňuje Frontex že robí niečo, čo mu mandát neumožňuje. Takže to je veľmi dôležitá otázka v tej revízii mandátu Frontexu, akým spôsobom je Frontex angažovaný, do akej miery a či pracuje pre uh, orgány tretich krajín. Thank you. Mrs. Ďakujem, pani Latford, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Nebudem opakovať to, čo už povedala pani Flotr, že je to naozaj nebezpečné, ale že tu teda padajú také chválospevy. Ale ja mám tiež otázku na základe spracovania informácií Váš úrad má úlohu upozorňovať európske inštitúcie a členské štáty na príležitosti, využívať existujúce zdroje údajov a tieto súbory a skôr než by zhromažďoval iné údaje, napríklad oblasť európskeho PNR. A tu je veľký tlak na zber údajov PNR v rámci EÚ, teda na cesty, ktoré sú v rámci členských štátov EÚ a niekedy nám hovoria, že dobre, ak nemôžeme zbierať takéto údaje PNR v rámci EÚ, tak potom to bude postupo, po, nejakým spôsobom postihovať cesty, ak niekto príde, ja neviem, z Latinskej Ameriky cez Londýn do Európy a ľudia budú prichádzať cez Frankfurt a potom už budú v EÚ. A v takomto prípade potrebujeme spoluprácu medzi e, francúzskými a nemeckými agentúrami, aby sa využili údaje e, z tých e, externých letov. To je len jeden z mnohých príkladov, ale otázka je, veľa ste pracovali na proporčnosti a tak ďalej. Vy cítite, že ste schopní povedať, že namiesto toho, aby sme príjmali nové opatrenia, by ste v takomto kontexte mohli spolupracovať a lepšie zdieľať už existujúce údaje. Samozrejme sú tam aj problémy s prístupom, archívy a tak ďalej, súbory, možno sú tam aj ďalšie problémy ochrany takýchto údajov, ale v každom prípade nebudeme zbierať nové údaje so všetkými tými problémami, čo to vlastne prináša. Dobre. Nech sa páči, ďalší rečník, pán Enst. Pani Enst. Ďakujem pekne. E, chcem sa pánovi Haxinsovi e, poďakovať. V mnohých e, otázkach sme s ním spolupracovali napríklad otázniky pre asistentov. Tam sme boli podporení, keď potom sme nakoniec nemali úspech ale chcela by som ešte raz e, poukázať na tri body. Poprvé, e, samostatnosť, nezávislosť e, ľudí poverených na ochranu údajov. A v mnohých prípadoch z tomu nedošlo. Mohli by ste krátko povedať, čo je pre vás najdôležitejšie, čo by bolo treba e, implementovať a čo v mnohých e, oblastiach ešte chýba. Druhý bod mm, Swifta PNR e, sa týka masových dát. Mohli by ste presnejšie povedať, pretože nebezpečie profilingu je veľmi veľké. A v viacerých bodoch ste vo vašej správe poukázali na to. E, ako hodnotíte problematiku masových dát v prípade SWIFTu a PNR, PNR e, ako sa dá e, v e, niečo urobiť v potom telové skenery, ako vidíte túto situáciu ochrany údajov alebo nie. Máme... Dobre, v poriadku, máme niekoľko minút na odpovede od pána Hastingsa a pána Butareliho. Padlo e, veľa otázok a mohli by sme urobiť možno také zhrnutie, aby sme mohli odpovedať na všetky otázky. Nech sa páči, pán Hastings. Ďakujem pekne. Úvodom by som rád poďakoval za všetky tie ch eh, chválivé komentáre a samozrejme budem sa snažiť odpovedať na všetky otázky. Zaznamenali sme si všetky, všetky otázky, komentáre. Pán Diaz Demera, hovorili ste o vzťahoch s Europolom. Je to oblasť, kde Lisabonská zmluva stanovuje, že je dozorný orgán, ktorý sa sústreďuje na tieto údaje a pracujeme na dohode na tom, aby e, sa správne nakladalo s takýmito osobnými údajmi. Ďalšie záležitosti. Vy sa pýtate, že či rozhodnutie Rady o Europole a rámec na ochranu údajov, či tento rámec je uspokojivý, tak ja by som skonštatoval, že oba majú svoje nedostatky a rozhodnutie Europolu sa prijalo ešte pred Lisabonom, takže ho čaká ešte také, taký prieskum a samozrejme my to využijeme na to, aby sme tie eventuálne nedostatky opravili. Samozrejme, ten rámec nie je adekvátny a tiež budeme všeobecne skúmať túto legislatívu. Pani Weber v zásade sa pýtala na stratégiu, ako presvedčiť radu, Teda začať treba jasnou analýzou a preukázať, že potrebujeme dôkazy na to, že niečo je úmerné, proporčné, legitimné a aké by eventuálne mohli byť alternatívy. To je potrebné v kontexte tejto diskusie o uchovávaní údajov. Systematicky sme v kontakte s budúcimi predsedajúcimi krajinami, teda rokujeme s Poliakmi a vidíme s potešením, že že polské predsedníctvo chce náš úrad zapojiť do týchto ťažkých tém, ako je PNR, uchovávanie údajov, ako je rokovanie z USA. A my chceme síce si ponechať určitý dištanc, ale zároveň chceme navrhovať aj kritické alternatívy. Ja by som nebol taký negatívny, pokiaľ ide o vývoj Ide to po takej krivke, ale v každom prípade postupuje to vpred. A ešte tá otázka o PNR od pána Albrechta a ten, ten profiling pasažierov, to je naozaj zložitá téma, ale tiež sa musíme pozrieť na dôvod, prečo sa navrhuje PNR. Ak nebude jasný dôvod, tak potom bude aj problém so samotným návrhom a aj ten problém s meraním proporčnosti bude problém so zárukami, ktoré sa budú navrhovať. To všetko je potrebné vyjasniť, takže profiling rizikových osôb to naozaj môže byť problematická záležitosť. Aj lekári si robia profiling svojich pacientov podľa toho, kto potrebuje väčšiu pozornosť. Aj v marketingu sa robí profiling, ale v tejto oblasti je to veľmi rizikový postup a mohlo by to mať aj veľmi dramatické dôsledky. Musíme teda poprvé zdôrazniť, o čo vlastne má ísť v profilingu, v tom, že sa budú vytvárať tieto rizikové profily pasažierov. A ako náhle nám toto bude jasne zadefinované, tak potom môžeme poskytnúť určité záruky, ktoré budú znamenať, že príslušné orgány aj cestujúci budú mať e, jasno v tom a nebude to v rozpore ale zatiaľ tie mechanizmy nemáme a ani sa to v tom návrhu nešpecifikuje. Padla tu celá séria otázok od pána Fossa, teda nejakú väčšiu jednotnosť. No áno, jednota, harmónia v rozličnosti. O tom vlastne aj Európska únia je. Nejde tu o to, aby sme úplne odstránili rôznorodosť či rôzličnosť vôbec nie, však to by bol znak neúcty. My musíme e, zredukovať to, čo je nadbytočné, tá odlišnosť a je, je tu príliš veľa tej rôznorodosti, potrebujeme efektívnu ochranu a to je všetko otázka nástrojov aj obsahu a v návrhu komisie. Podľa môjho názoru je tu jasná platforma a môžeme na nej stavať. A otázkou je, v ktorej oblasti poskytneme väčšiu a kde menšiu rôznorodosť. Ale keď túto rôznorodosť e, zavadzame, tak potom máme komplikácie s rozvodovým právom, e, komplikácie s vynuteľnosťou práva a tak ďalej a tak ďalej. A to je môj názor, môj, moje hľadisko, ale Áno. Náš prístup teda musí byť realistický a musíme slúžiť dobrej ochrane a takto sa to musí aplikovať a nesmie sa samozrejme preháňať. Pokiaľ ide o ochranu anonymných údajov, či to je prehnané samo o sebe, no nie som si istý. Napríklad tá diskusia o profilingu pasažierov, no aj to je podobný kontext. Aj my musíme mať mechanizmy, ktoré budú vychádzať z analytických nástrojov, ktoré vyvíjame. Mali by sme rozšíriť ochranu údajov aj na tie anonimné. Prečo nie? Ale musíme jasne zadefinovať, kde je tá jasná hranica, kde je ochrana osobných údajov, kam, kam by mala siahať, pokiaľ by mala byť zaistená tá ochrana. Ale tu by som rád apeloval aj na realizmus bezpečnosť a rešpektovanie súkromia. A to musíme vybudovať od počiatku, od začiatku. Bezpečnosť nemôže byť na úkor súkromia, to by sme spoločnosti naozaj neposlúžili, ale ani naopak to nie je dobre. V FTTP e, tam o súkromie od začiatku vôbec nešlo a my sa z toho musíme poučiť No, tak ako teda postupovať v tom FTTP? To súčasné nastavenie nie je práve najuspokojivejšie a ak by bol riešením ten európsky program alebo režim, prečo nie? Len ak je to potrebné. Potom tie neformálne konzultácie. My sme spokojní s tou mierou, ako nás Európska komisia počúva a formálne stanoviska slúžia na to, aby sme zdôraznili, čo je potrebné zlepšiť, napríklad v prípade uchovávania údajov. A tu apelujeme veľmi kriticky, aby Európska komisia predložila vyvážené hodnotenia a ten problém je jasný a my aj naďalej budeme veľmi kriticky, aby bolo dostatočne hodné riešenie. A pokiaľ ide o vyhodnotenie Frontexu, ako sa pýtal pán Busotil, je to akýsi model možno do budúcnosti, ale zase nemôžeme všetko kopírovať. Ale výmena údajov medzi orgánmi činnými v trestnom konaní, tak to áno. Ďakujem pani Flotr za pozitívne vyjadrenia. a dúfam, že som zareagovala správne. Pani Latfordova. Dobre, ten managing alebo správa informácií, aká je naša úloha. My sme spolupracovali napríklad aj so švedským predsedníctvom a odvtedy sme vypracovali metodiku a sledujeme, ako sa teraz táto metodika aplikuje. A tiež padlo veľa veľmi zvedavých otázok, napríklad a, a z toho, čo ste sa pýtali, ste sa pýtali aj, aké boli tie ďalšie alternatívy. No a ak bude potrebné, tak ich tak poukážeme na ne. My tu nechceme nejaké alternatívy predávať, ale chceme na komisiu apelovať, aby vždy bola presvedčivá, aby sama vyberala tie správne alternatívy a pani Erst záverom rozhodujúca je nezávislosť. a súd to jasne stanovuje. Náš úrad musí byť schopný sa pozerať na veci spravodlivo, vyváženie a nesmieme podliehať nejakým vplyvom, že musíme byť efektívni a podobne. A malo by to tak byť vo všetkých členských štátoch, pretože by sme inak nemohli spolupracovať. SWIFT a PNR a teda to masové postupovanie údajov, telesné skanery. To je oblasť, kde sme asi všetci na začiatku urobili možno krok späť, ale táto technológia teraz sa vyvinula ďalej. Máme tu nové technické riešenia a možno teraz je tá fáza, že by sme už mohli využívať tieto technologické zariadenia správnym spôsobom. A myslím, že v tejto fáze sme na tom lepšie ako na začiatku. A používanie telesných skanerov nie je nezákonné. ale pôjde o to, aby sa tie údaje správne spracovali, aby bolo chránené spracovanie údajov a my musíme dohliadať na to, aby toto všetko bolo umerné a vyvážené. Ďakujem, že sme dostali viacej minút, hovorí pán Hastings a teraz pán predseda ďakuje. Ďakujem vám, pán Hastings, za to, že ste sa sumárne vyjadrili ku všetkým týmto otázkam. A teraz ešte pán Butareli na chvíľu. Áno, len jednu minútku by som pani Weberovej povedal. Dostali sme povzbudivý list z rady, že ten náš vzťah sa bude viacej etablovať a nebudú to len vypočutia, ale pravidelný kontakt, pravidelné stretnutia. Aj keď nie sme stálym členom pracovnej skupiny a nemôžeme sa zúčastňovať koreperu. Napriek tomu predsednícka krajina zdôraznila, že je potrebné, aby sme mali takýto kontakt k niečomu vo vzťahu, keď vydáme nejaké stanovisko. A ešte k tomu PNR a k tomu profilingu pre pána Albrechtáno. Ide o PNR medzi EU a USA a teda nie ide o ten vnútroeurópsky PNR. A my chceme, aby nás predsedníctva zapojili formálne aj neformálne do diskusí a ja si myslím, že prebiehajúce rokovania alebo diskusie pomôžu Európskej komisii e, zlepšiť existujúci návrh a to aj s vašou podporou. A ešte na záver Páčilo sa mi vyjadrenie pani Latfordovej. Áno, princíp, že netreba nič nové vymýšľať, nejaké nové platformy. Kľúčom pre ochranu je výmena informácií, takže to, čo ste povedali, to sa mi naozaj veľmi páčilo. Ešte raz ďakujem, hovorí pán predseda. Ďakujem pánovi Hastingsovi aj pánovi Butarelimu reprezentanti úradu dozorného, dozorného úradu na ochranu údajov. Ďakujem vám za vašu prezentáciu. Lúčime sa s vami a pôjdeme k ďalšiemu bodu e, programu a to je správa pána e, Romeva Irueda, rovnaké zaobchádzanie s osobami. Je to bod číslo 8 rovnaké zaobchádzanie s osobami bez ohľadu na vieru alebo náboženské význanie, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu. Vypočujeme si prezentáciu najprv pán Romevaj Rueda, náš spravodajca. Vyjadrovali sme sa k smernici o rovnakom zaobchádzaní a už sme sa v apríli 2009 na plenárke vyjadrili, teda ešte v minulom legislatívnom období. Vtedy to išlo konzultačným postupom, ale po vstupe do Lisabonskej zmluvy, teda po vstupe do platnosti Lisabonskej zmluvy, tak sa tento postup zmenil. A táto agenda je teraz Teraz sa táto agenda spracováva podľa článku 9 a my musíme vydať súhlas Pán Romeva je spravodajcom v rámci tohto postupu a maďarské predsedníctvo bude dnes podávať e, správu o stave tejto situácie, predloží aj Európska komisia svoje názory a záverom tu budú členovia parlamentného výboru, ktorí sa tiež budú môcť vyjadriť. Najprv si počujeme pána spravodajcu, potom radu a komisiu. Tak pán Romeva Irueda. There is very little new to add, uh, regarding... Ďakujem. E, táto rozpráva to v zásade je známa vec. Už sa tejto téme venujeme dlhšie, ale je zablokovaná na rade, lebo niektoré členské štáty proste nemajú politickú vôľu e, dosiahnuť tejto veci pokrok. Ale keď, pokrok. Ale keď sa pozorne pozrieme na ten návrh a na to, aký je urgentný, tak je naozaj ťažké pochopiť, ako je možné, že stále nemáme e, k dispozícii konkrétny návrh, o ktorom by sme mohli hlasovať. Je pravda, že v minulosti to boli len konzultačné postupy, takže parlament nemohol z hľadiska legislatívneho k tomu pripravať pripomienky, ale e, medzičasom je to inak, máme e, postup súhlasu, takže môžeme s tým buď súhlasiť alebo nesúhlasiť. A namiesto pani Rotenberg, ktorá bola spravodajkňou, k tejto správe ešte počas predchádzajúceho mandátu, teraz eh, sa tomu venujem ja a veľmi eh, úzko som spolupracoval s viacerými predsedníctvami rady, aj so španielským, aj s belgickom, s belgickým. A potom tu boli aj nejaké iné predsedníctva, ktoré už boli, povedzme, menej otvorené k tomu, čo podľa nás by mala byť v skutočnosti bežná spolupráca medzi parlamentom a radou. Mám tri konkrétne otázky na radu v tejto veci. Chcem sa spýtať, či sú na ne aj špecifické odpovede, pretože niektoré otázky sú naozaj relevantné pre prebiehajúcu rozpravu. Prvá otázka, od tej sme už dnes ráno počuli. Bol tu riaditeľ agentúry pre základné práva, jasne povedal, že nielen v správe, ale vo všeobecnosti je tu e, potreba takejto smernice. A na to treba e, pamätať, treba to proste využiť ako istý tlak zo strany tých štátov, ktoré s tým súhlasia, aby presvedčili aj tie ostatné, ktoré nesúhlasia, že jednoducho je to potrebné. Čiže e, prvá otázka je na radu, ako vníma toto stanovisko. Potom druhá otázka, tá súvisí s právnym rozmerom. Keďže EU ratifikovala dohovor OSN o právach e, osôb so zdravotným postihnutím, to sa stalo začiatkom majského predsedníctva, chcem sa spýtať, ako teda ráda vníma e, svoju neochotu schváliť smernicu, ktorá by implementovala e, tento dohovor OSN. A to je jeden veľký rozpor, ktorý my nevieme tu v parlamente pochopiť. Prečo? Prečo je to tak? Nech nám to rada vysvetlí. A potom máme isté obavy, že diskusia na rade na pracovnej skupine pre sociálne veci, že tá ide e, akoby opačným e, smerom, napríklad pokiaľ ide o zdravotné e, postihnutie. Napríklad, že e, právo pre ubytovanie sa nemôže týkať zamestnancov, ktorí sú iba krátkodobí. A to je veľmi vážny e, problém nielen v rámci rady a členských štátov, ale aj potom, keď sa o tom bude hovoriť tu v parlamente. Ako povedal aj predseda. Čiže toto sú otázky na komisiu, aké je stanovisko komisie k týmto e, k tejto rozprave. Toľko z mojej strany, určite aj ďalší kolegovia sa spýtajú iné otázky a ja e, som veľmi zvedavý na odpovede aj rady, aj komisie. Ďakujem. Ďakujem. Teraz stručne dúfam, vystúpi e, predsedníctvo aj, e, e, aj komisia, ale máme tu ešte zoznam ďalších rečníkov, ktorí majú otázky pripravené a potom nezabudeme, že tu máme ešte aj zasadnutie za zatvorenými dverami. To je stretnutie s pánom Lebajlom. Takže vás chcem poprosiť, aby ste e, sa pýtali veľmi stručné otázky. Teraz e, zoznam uzatvorím po tom, čo predsedníctvo komisie vystúpi. Takže pán možno Atila Fulov alebo pán András Laslo chcú vystúpiť. Áno, nech sa páči. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő,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 ohľadu na ich náboženstvo, e, zdravotné a problémy a sexuálnu orientáciu. E, už od roku 2008, od júla 2008 sme pripravovali túto smernicu a pracujeme na nej už 3 roky a po vstupe do platnosti z Lisabonskej zmluvy potrebujeme jednohlasné rozhodnutie na prijatie tejto smernice. Ide o veľmi široké spektrum a širokú perspektívu v súvislosti s touto témou, ale nejde o zamestnanosť, sociálnu bezpečnosť, myslím tu aj na na vzdelávanie, na e, byty a tak ďalej. Takže chcem trošku povedať niečo k histórii. V roku 2010 e, predsedníctvo e, belgické prezident, prezidentstvo, teda predsedníctvo Eh, už vtedy konštatovalo, že je to veľmi ťažká problematika, ťažký dosie a zo strany členských štátov, myslím tu na subsidiaritu a proporcionalnosť, mm, proporcionalitu. Eh, celý čas eh, toto bolo, žiaľ, keď sme sa snažili vypracovať, pracovať na tejto smernici, e, kým belgické predsedníctvo sa zapodievalo s, e, s bytovou otázkou a s tým veci súvisiacimi, ale my sme sa snažili aj na odbornej úrovni rokovať predovšetkým v súvislosti s ľuďmi so zdravotným postihnutím e, Prečo sme sa teda koncentrovali na túto oblasť, to znamená na postihnutia? To súvisí s tým, že toto je oblasť, kde, e, ktorá sa týka veľmi veľa ľudí, 70 až 80 miliónov e, obyvateľov e, v Európy, to znamená, že 10 až 15 obyvateľstva EÚ. Určité ustanovenia Smernice majú za cieľ zlepšiť e, životné podmienky týchto ľudí. Čiže táto cieľová skupina musí mať možnosť dosiahnuť lepšiu životnú úroveň. Ďalej e, ciele sú v harmonii s stratégiou 2020. Tu ide o to, že 75 e, ľudí, ktorí žijú s postihnutím, mali byť lepšie zamestnaní. Momentálne to s ich zamestnanosťou vyzerá veľmi zle. Potrebujeme stratégiu, v ktorej mm, budeme viac, e, e, viac zahrňovať alebo teda inkludovať e, ľudí s zdravotným postihnutím. My pripravili sme dotazník, ktorú sme zosúladili s komisiou a tu by som chcel poukázať na dva podstatné body. Na jednej strane prispôsobenie ľudí e, s postihnutiami a na druhej strane e, neproporcionálny e, roz, no, neproporcionálne rozdelenie týchto ľudí. Nechcem teraz ísť do detailov, čo sa týka obsahu, ale počas našej práce sme sa podielali s otázkami ako napríklad ako do národného právneho systému zapracovať e, toto efektívne a rozumné prispôsobenie, ako sa to môže realizovať, či je to vôbec potrebné, e, taxatívne vymenovať, čo rozumieme pod rozumným prispôsobením sa. A toto neproporcionálne rozdelenie záťaží, ako sa tomu vyhnúť. Chcem poďakovať všetkým, ktorí nám pomohli, predovšetkým komisii. A myslím, že mm, e, e, mm, e, toto sňaženie európskeho predsedníctva potrebuje túto podporu, pretože sa napríklad musíme prepracovať k spoločným definíciám. Bez toho nedosiahneme konsens E, nemôžem sa dotknúť všetko za týchto pár minút, ale v mnohých právnych systémoch jednotlivých členských štátov existujú rozdiely, ale toto rozumné prispôsobenie ako princíp e, tu existuje, avšak sú tieto prístupy veľmi e, rozdielne aj v oblasti verejných služieb, e, vzdelávania a tak ďalej. Princíp e, e, rozumného prispôsobenia sa objavuje aj v rezolúcii OSN a je dôležité, aby táto oblasť sa harmonizovala, hlavne čo sa týka hlavných zásad. toto prispôsobenie a prístup musíme zabezpečiť pre ľudí s obmedzeniami. Máme teda, toto je naša centrálna otázka, máme navzájom záväzky a tie treba zohľadniť e, pri rozhodovaní. Mm, e, definícia musia byť e, E, spomínané s jednotlivými vysvetleniami alebo príkladmi, napríklad čo rozumieme pod rozumným prispôsobením. E, sú body, ku ktorým sme viedli veľmi citlivé diskusie a ešte by som chcela niečo povedať o neproporcionálnej rozdelení e, záťaže. Netýka sa to len ľudí s postihnutím, ale vlastne e, celkovo ekonomiku, finančná situácia, kompetencia ľudí a potenciál týchto ľudí musí byť samozrejme tiež zohľadnená. E, e Teraz už e, môžeme konštatovať veľa vecí jasnejšie. Mohli sme dosiahnuť e, pokrok, a dúfame, že e, v, e, aj budúce predsedníctvo e, bude pokračovať v tých, tom pokroku. Toto bude srdcovou záležitosťou aj polského predsedníctva a ide o to, aby to bolo upravené tak, aby nedošlo k nedorozumeniu a že, e, aby bolo jasné, že e, záväzky platia pre každého, pre všetkých. E, na záver by som chcel zaželať všetko dobre polskému predsedníctvu pri ďalšom vypracovaní tejto smernice a, a nakoniec aj spolupracovali už na tejto problematike. Takže dúfam, že v rokovaní budú aj za budúceho predsedníctva 2 pokračovať. Ďakujem e, pre komisiu. Chcem navrhnúť, že by sme to mali všetko robiť veľmi stručne. Možno, že by už tu mala byť aj pani Libaje a ona chce tiež e, predniesť. Ďakujem, pán predseda. Budem stručný a nenechám, aby e, generálna koordinátorka čakala veľmi dlho. Tak tá práca za posledného pol roka, tam sme sa sústredili na to, ako sa to spomenulo na ustanovenia pre rozumné usporiadanie eh, pre handicapované osoby. Čo to znamená to rozumné usporiadanie? To je potrebné na to, aby títo ľudia sa mohli dostať do budov. A to sú dve ústredné ustanovenia tejto smernice a celý pokrok, ktorý sa dosiahol, je veľmi dôležitý a je dôležitý aj pre dohodu. Komisia podporila maďarské predsedníctvo v jeho úsilí a sme toho názoru, že návrhy textu počas tohto pol roka idú dobrým smerom. A špecifická otázka pána Romevu k dlhodobým zmluvným vzťahom, tak ako to maďarské predsedníctvo navrhlo, my nemôžeme obmedziť to rozumné usporiadanie, ale sme samozrejme pripravení, pripravení bilaterálne diskutovať ale nemáme ešte blízko e, globálnu dohodu v rade, to nie je tajomstvom a keďže nejde o spolurozhodovanie a potrebuje sa jednomyselnosť v rade, dohoda či nezhoda v komisii to nevyrieši. V každom prípade komisia, aj parlament, aj agentúra sú toho názoru, že táto smernica je potrebná na to, aby sme doplnili právny rámec v oblasti ochrany proti diskriminácie v Únii. Ale treba spomenúť, že sme sklamaní tým pomalým postupom. Naďalej musíme hľadať technické riešenia a komisia podporuje a vyzýva polské predsedníctvo, aby sa angažovalo viacej, už boli nadviazané kontakty. Budúce predsedníctvo chce ísť s tým prehlbovaním v tých technických detailoch o oblastiach Polské predsedníctvo samozrejme bude mať podporu Európskej komisie, aby sa našli technické riešenia, ktoré by dosiahli vyššiu právnu istotu v tejto oblasti. Vieme, že so vstupom do platnosti Lisabonskej zmluvy Európsky parlament bude musieť čím skôr schváliť kompromis textu, ktorý sa vypracoval v rade a je potrebné, aby pokračovali diskusie medzi parlamentom a radom. Je to veľmi dôležité a sme šťastní, že môžeme prispieť k týmto rokovaniam. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, teraz otváram zoznam rečníkov a poprosím vás, aby ste sa obmedzili na rečnícky čas na jednu minútu alebo jedna pol, pretože je tu pani Lebajl a nesmie čakať dlho ani pán Kašman. Ďakujem pekne, pán predseda. Veľmi stručne. Maďarské predsedníctvo povedalo, že sa dosiahol pokrok, ale ja to vidím tak, že žiadny pokrok tu nie je a vôbec to nie je jasné, však je to úplný zmetok. Ani v tej prezentácii však to nebolo správne ani korektné a aj tá smernica o zamestnanosti, ak chceme tento problém vyriešiť, tak sa musíme pozrieť, ako to platí v jednotlivých členských štátoch. Napríklad vo Veľkej Británii a v Nemecku tam to vyriešili. Takže tej politickej vôle tu nie je dostatok, je tu nedostatok vízie aj odvahy a to je naozaj veľmi zlý signál. Aj z komisie to je zlý signál, pretože vôbec nie je akcie schopná. Spomenul sa ten dohovor o postihnutí, my čo skoro budeme signatármi ako Európska únia. Budeme teda signatárom dohovoru o ľudských právach a potom to zrazu bude všetko v rozpore. Budeme v rozpore s dohovorom aj s existujúcou judikatúrou proti diskriminácii, ktorá už existuje. Takže je potrebné, aby sme s tým niečo urobili. My sme vyriešili problémy v tej smernici, ktorá sa týka rasovej diskriminácie a ak je dobrá vôľa, tak môžeme urobiť to isté ako v prípade tej smernice o rasovej diskriminácii a prístupe k službám. Tam všetko to už je. Málo kedy to tu hovorím, ale vďaka Bohu pre Európsky parlament pretože Európsky parlament neustále chráni práva diskriminovaných osôb, osôb, ktoré sú diskriminované bez akéhokoľvek právneho dôvodu a základu, takže na adresu rady a členských štátov, tak tam nie je ani politická odvaha, ani vola, ani nič. A ja dúfam, že urobia aspoň to, čo robí parlament. A teraz pani Sophie Intveld, áno, veľmi stručne budem musieť okamžite odísť hneď ako dohovorím, ale podporujem vo všetkom to, čo povedal Mike. A je to naozaj hanebné, ako členské štáty pristupujú k tejto problematike a pod akou zámienkou, že rovnaké zaobchádzanie s ľuďmi s postihnutím, že to môže byť vraj veľmi drahé, no tak sa pozrite na tie peniaze, ktoré vynakladáme na iné nezmysly. Napríklad dnes predkladám správu o vyhodnotení boja proti terorizmu. Za posledných 10 rokov sa to 20-násobne zvýšilo a ľudia sa ani tými nákladmi nezaoberajú, pretože to je tak dôležitý program, taká agenda, že vôbec nevadí, mm, koľko na to vynaložíme. Tak Pozrite sa tak, tu máme na jednej strane tie opatrenia na boj proti terorizmu a nič nemáme na ochranu práv občanov. Teraz pani Boskurt. Pán predseda, sledujem túto tému od roku 2008 a pre našu politickú skupinu socialistov a demokratov je tiež veľmi dôležitá a je tu otázka, je tu naozaj politická vôľa venovať sa tým ustanoveniam, pretože keď sa na to tu pozerám, tak hovorí sa tu o osobách, ktoré sú handicapované, ale ide aj o ľudí mm, rôzneho náboženského vierovýznania, ide o homosexuálov a tak ďalej. A ja vlastne nechápem, čo vlastne chceme lebo ten argument, argument peňazí a nákladov, tak áno, teraz to bude stále platiť, no dobre, ale aké iné dôvody, aké zámienky budeme hľadať, aby sme sa tejto téme nevenovali? A tu si kladiem otázku, je tu naozaj tá politická vôľa sa tomu venovať? A druhá otázka, keď sme e, mali výmenu názorov s pani Redingovou, tak ona odpovedala, že je to veľmi zložitá téma a tak ďalej. A tam ten výsledok pre handicapovaných, e, to je takýto výsledok, tak to chceme ísť. Ja súhlasím s predrečníkmi, hovorí pán De Jong. Je to naozaj hamba. A je tiež hamba, že predsedníctvo hovorí len o jednom dôvode a nie o tých ostatných dôvodoch diskriminácie. Nám v parlamente je to jasné, my chceme prijatie tejto smernice a je absolútne nepochopiteľné, že tak dlho čakáme na nejaký pokrok vpred a že to tak závisí od politickej vôle. A tiež nastala chvíľa, aby sa k tomu vyjadrila aj ulica a preto som v Holandsku začal s aktivitami, s organizáciami homosexuálov, lesbičiek a začali sme byť aktívni v súvislosti s ich právami v tlači a podobne. A počas sviatkov alebo dovoleniek chceme, aby zaznamenali akýkoľvek prípad diskriminácie počas dovolenky alebo tak a ja dúfam, že s týmito dôkazmi budem schopný predstaviť celý rad prípadov takých štúdií, e, aby ukázali, že ako to funguje a možno aj ostatní kolegovia v ostatných členských štátoch by to mohli urobiť a keď potom skompilujeme všetky tie dôkazy o tom, čo sa deje, tak to budúce predsedníctvo sa nebude môcť k tomu takto stavať Ďakujem. Pani Blinkevič, Jute. Į priekį dėl labai svarbios direktyvos mūsų ES piliečiam. Aš sakyčiau, kad ne tik, kad nejdom į priekį. Myš, to je dôležitá smernica pre našich občanov. Každé predsedníctvo po sa tvári, ako keby sa pracovalo, Vy nájde si, vyberie si jednu jedinú tému a ale nie sú žiadne výsledky. Je veľmi dôležité, aby ľudia s e, postihom boli na rovnakej úrovni e, a aby to bolo rovnako v každom členskom štáte. To, čo sa tu deje, e, pracuje sa na správe o ľuďoch s postihnutím sociálni demokrati, zelení, ALDE, tieto politické skupiny sú za to, aby táto smernica bola čo najskôr e, prijatá. EPP na zatiaľ nepodporuje. Želám si pre nás všetkých, aby toto rozhodnutie e, bolo vykonané a aby my politici e, by sme neho mali hovoriť len vo volebných kampaniach o ľudí s postihnutím. Dobre, kolega Kašman a ďalší, e, ja súhlasím s nimi a keď vidím, tiež som poborená, keď vidím, čo sa deje s touto témou, ale tu by som rada zdôraznila niekoľko vecí, pokiaľ ide o osoby s postihnutím. Ten dohovor pre osoby s postihnutím vstúpil do platnosti v januári tohto roka a tá, tento dohovor garantuje práva a hovorí, že tieto osoby by mali mať právo zvoliť si spôsob života aj prostredie, kde e, budú žiť. Prechod z inštitucionálnej do domácej starostlivosti to je najdôležitejšia téma a na to sa aj zameruje, zameriava tento text, ale ja som veľmi nepokojná keď vidím, ako sa napríklad čerpajú štrukturálne fondy v tejto oblasti a chcela som na to upozorniť. Mimovládky tu používajú na prefinancovanie týchto inštitúcií a to vlastne ako keby vylúčovalo tie osoby, nie začleňovalo osoby do života. A to je prevrhaná príležitosť, pretože tieto peniaze by sa mali použiť práve na to, aby títo ľudia mohli nezávisle žiť a nie, aby sa zatvárali do nejakých inštitúcií. A je na čase, aby sme nielen odsudili neľudské zaobchádzanie s týmito ľuďmi v týchto inštitúciách, ale aby sme podporili naozaj reálnu možnosť týchto ľudí žiť nezávisle, pretože to je naša povinnosť. My sme signatármi tohto dohovoru a tu by som rada apelovala na komisiu, aby sa tým zaoberala. Ďakujem. A ešte pán spravodajca si vypočul členov výboru, jasne tu padli slova. A máte možnosť sa vyjadriť záverom. Poprosím stručne. Ja si myslím, že posolstvo bolo veľmi jasné. Všetci tí, ktorí hovorili hovorili za väčšinu obyvateľov EÚ a ja dúfam, že to predsedníctvo pochopilo. Parlament čaká na správu, my ju budeme mať veľmi skoro. A my musíme e, túto správu schváliť. Možno, že to budúce predsedníctvo alebo existujúce predsedníctvo ešte správne nepochopilo, ale dúfam, že Poliaci to už pochopia správne a ja dúfam, že to bude posledný krát, čo prebehne takáto frustrujúca diskusia a že dosiahneme pokrok a budeme môcť hlasovať. Ďakujem. A teraz podľa plánu máme debriefing s generálnou riaditeľkou pani De Weil. má na starosti spravodlivosť. Ide o stretnutie za zatvorenými dverami, takže tí, ktorí nemajú právo ostať v miestnosti, teda členovia parlamentného výboru, tak ďalej. Všetci tí, ktorí nie ste autorizovaní byť na stretnutí za zatvorenými dvermi, tak poprosím, aby ste opustili miestnosť a tiež poprosím pani Devail.